Hello everyone. Dobrý deň, začneme prvým bodom. Mechanizmus únie v oblasti civilnej obrany. Pani Gardini je spravodajkyňou a dnes eh, budeme hovoriť o návrhu správy. Takže Môžete nám predstaviť a vašu správu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale sú to veľmi preplnené dni a mala som stretnutie na opačnom konci budovy. Začnem hneď, budem sa snažiť byť stručná, pretože samotný návrh komisie je známy. Motívy sme už prebrali, už sme e, mali výmenu názorov, kedy sme e, diskutovali o e, postoji parlamentu. Videli sme, že je veľmi zomknutý k tomuto návrhu. Stručne popíšem tie základné zmeny v mojom návrhu oproti návrhu komisie. Tie chcú posilniť e, v podstate obsah návrhu komisie, pretože všetci si želáme silnejší mechanizmus v oblasti civilnej ochrany, ktorý by bol e, stabilnejší, e, účinnejší. K záchranám, k rescue komisia navrhuje zoznam jednotlivých opatrení v tejto oblasti ja e, to chcem nahradiť e, naopak zoznamom rizík, kedy je možné tieto nástroje upre, e, uplatniť, aby sme boli pružnejší a prispôsobili sa aj možnej evolúcii, ktorá v sektore môže nastať. Pokiaľ ide Ja som presvedčená, pretože e, sa nám doniesli niektoré z pozícií z rady, a e, ku kritickým bodom pre radu e, patrí, aby tam bola kontrola z oblasti rescue zo strany komisie. To určite je silná stránka tohto návrhu. A to súvisí s tým, že tu musíme dispozícii e, dodatočné zdroje. Niektoré štáty sa boja že napríklad v Taliansku hasiči by sa mali eh, zúčastniť nejakej výzvy a teda určitá, určitý aset nejakej krajiny by sa dostal pod eh, kontrolu komisie. Takže my hovoríme, že tu nutne musia byť dispozícii dodatočné zdroje, takže nové okrem tých, ktoré, ktorými už členské štáty disponujú. Ja dúfam, že teda toto pomôže upokojiť e, niektoré členské štáty, ako e, v prípade minulého leta, ak by sme, boli, e, ak by sme potrebovali pomôcť iným členským štátom, ktoré sa nevedia same vyrovnať napríklad s požiarmi, i musíme aj odobrať vládam zodpovednosť E, vlastne pomôcť pri rozhodovaní, e, že treba pomôcť, ísť pomôcť Španielsku, Grécku, Taliansku. Inak by každý e, postupoval podľa svojej vlastnej logiky, snažil by sa uprednostniť samého seba. A potom je tu odkaz na spolufinancovanie na úrovni 50 pokiaľ ide o dopravu. Ja to tu vkladám v prípade uh, Eh, opatrení, nástrojov za podmienky, eh, že sa členské štáty zaviažú vytvoriť eh, nejaký zoznam, ktorý register tých nástrojov, ktoré už nie sú teda eh, vopred, eh, vopred eh, navrhnuté. Takže vždy je dôležité v oblasti civilnej ochrany rýchlosť. Je dobré vedieť, čo je k dispozícii, čo by sa dalo rýchlo zmobilizovať Takže ja žiadam o vytvorenie takéhoto registru, ktorý by združoval všetky e, možnosti, ktorými disponujú členské štáty a boli by tam v dispozícii popísané aj štruktúry riadenia, pretože je dôležité zistiť, ako zmobilizovať tieto nástroje. A potom sa tu združujú dva aspekty Európy. E, civilná ochrana a Erasmus. E, snažím sa ich združiť. Takže aká by tu bola možnosť vytvorenia Erasmu v oblasti civilnej ochrany? Tým sa zaoberám aby sme pomohli vytvoriť homogénny vzdelávací európsky štandard v oblasti civilnej ochrany. Viete, že to je veľmi dôležité tiež na to, aby sme tu mali efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi keďže samozrejme tu už existuje takáto výmena, takáto spolupráca, aby sme mali spoločné štandardy. Mne sa zdá, že toto by mohlo ešte viac prispieť eh, k dosiahnutiu eh, toho želaného cieľa. A potom v článku 6 eh, je ďalší kritický bod. Spomenuli sme ho aj minulé, riadenie rizík v minulom volebnom období sme na túto tému našli kompromis a to, že členské štáty by nemuseli poskytnúť celé hodnotenie rizika, ale iba zhrnutie. Po preskúmaní e, v skutočnosti zdá sa, že je tu odlišnosť. Niektoré členské štáty e, toto zhrnutie poskytujú veľmi obsiahle, iní zasa naozaj príliš stručné, ktoré nepostačujú. Ale vždy tu e, pretrváva kritický bod. Členské štáty nechcú veľmi zdieľať hodnotenia, ktoré by mohli obsahovať aj citlivé informácie Takže som napísala, že tieto zhrnutia musia byť vytvorené na základe modelu, e, ktorý by bol odsúhlasený komisiou. Komisia by teda mala navrhnúť, čo je užitočná informácia a teda mali by tu byť porovnateľné, ekvivalentné e, súhrny medzi jednotlivými členskými štátmi. A tie jednotlivé body e, ktoré som ešte posilnila v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím. To sú veci, na ktorých sme sa už v minulosti zhodli, princípy, e, že e, môže ísť o prírodné katastrofy alebo človekom spôsobené katastrofy. E, zdá sa mi byť dôležité povedať, že je dôležité, dôležitá prevencia boja proti požiarom, teda boj proti požiarom Niektorí hovoria, že e, globálne požiare vedú k 20 e, uvoľnenia CO2. A potom je dôležitý aj princíp subsidiarity. A teda ako e, sme tak urobili aj v minulom volebnom období, zdôraznila som tento princíp tam, kde som to považovala za vhodné. Tam v týchto miestach teraz spomínam miestne a regionálne Eh, orgány v oblasti civilnej ochrany tieto zohrávajú dôležitú úlohu. Takže vo všeobecnosti toto sú tie najzasadnejšie body. Určite e, veľa dôležitých príspevkov záznie pre túto tému. Je toho veľa dôležitého, napríklad e, eh, manažment v oblasti e, zvierat a podobne. E, ja som teda otvorená príspevkom kolegov, ale myslím si, že keďže sme tu mali naliehavú situáciu minulý rok, bolo by vhodné, keby sme text príliš nezaťažili, aby bolo možné želaný výsledok dosiahnuť čo najskôr. Ďakujem. Uh, uh Ďakujem pekne. Teraz dostanú priestor tieňoví spravodajcovia. Niektorí z nich sú tu, niektorí nie. Pán Andrulakis ako prvý. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel eh, privítať návrh Európskej komisie o preskúmaní a posilnení Európskeho mechanizmu na ochranu proti katastrofám v poslednom čase. Sa preukázalo, že, že sú zle, viac ako 100 ľudí v Portugalsku prišlo o život kvôli vlastným požiarom a v Grécku 23 ľudí prišlo o život kvôli záplavám v novembri žiadna členská štát, žiadny členský kraj, členská krajina nemôže tieto katastrofy zvládnuť sama. No a v budúcnosti sa situácia ešte skomplikuje, preto sa musia na to národné orgány pripraviť. Čo sa týka návrhu správy, o ktorej diskutujeme dnes, eh, tak by som chcel poďakovať eh, skôr pani Gardini za jej prácu. No a ešte musím dodať, eh, že Súhlasím s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi. Ja si tiež myslím, že článok 12, že sa treba, aby sa tam hovorilo o rozbách, ktoré je možné využiť tento mechanizmus. No a na tomto základe musíme potom príjmať príslušné štruktúry. No a dôležité je tiež, aby sme eh, mali program Erasmus, Spravodajkyňa to už povedala a okrem toho treba aby sa mohla uskutočňovať výmena skúseností s tými krajinami, kde je množstvo problémov. Článok 21 myslím, že by bolo lepšie, ak by sa ešte zvýšil ten čas v súvislosti s spolufinancovaním ďalej treba preskúmovať ďalšie možnosti, pretože to musí zaistiť komisia, ale treba tiež zaistiť, aby v krízových časoch sme mohli okamžite účinne bojovať proti katastrofám. Ďakujem pekne pani Jatemaki. Ďakujem pekne, aby som chcela poďakovať spravodajkyni za návrh správy. Ja myslím, že európska spolupráca v civilnej ochrane je zásadná. Všetci vieme, aké extrémne výkyvy počasia budú v budúcnosti časté kvôli klimatickým zmenám. Horúčavy, záplavy a lesné požiare postihnú množstvo Európanov. Okrem toho, tlaka ľudí eh, rastie, by tekali do Európy. Katastrofy nepoznajú hranice. Civilná ochrana je v jadre európskej spolupráce, no a myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Avšak, aj keď súhlasíme s analýzou situácie, existujú rozdiely v možných krokoch vpred. Myslím, že východiskom musí byť zodpovednosť. Mnohí ľudia mi hovorili, že hlavnú zodpovednosť majú orgány členských štátov na národnej úrovni, lokálnej úrovni, obecnej úrovni. To je dobré a logické. Členské štáty a ich orgány sú najbližšie občanom. A toto je princíp subsidiarity. Národné orgány sú najlepšie pripravené na vytvorenie a implementovanie národných plánov. Ja som veľmi kritická voči transferu týchto zodpovedností z národnej úrovne na komisiu. Navrhovaný, navrhovaná záchranná kapacita EÚ je mimoriadne komplikovaná. Ja uznávam, že niektoré členské štáty niektorým členským štátom chýbajú kapacity. To je skutočný problém, avšak najlepšou odpoveďou nie je postupovať právomoci na komisiu a peniaze do rozpočtu EÚ. Princíp subsidiarity sa v tomto prípade neuplatňuje dostatočne. Krem toho návrh komisie nešpecifikuje hodnotenie rizík za rozhodnutím o e, zvolených nástrojoch. My môžeme si požičiavať špecializované zariadenia, ktoré majú len niektoré krajiny. Vážená prednička, ja navrhujem, aby sme postupovali nasledovne. Mali by sme prehlbiť spoluprácu medzinárodnými orgánmi a tie najprirodzenejší, tými najprirodzenejšími partnermi sú susedné krajiny, ktoré majú podobné prírodné podmienky a pravdepodobne budú zasiahnuté podobnými katastrofami. Po druhé, treba ďalej budovať existujúci mechanizmu civilnej ochrany bez toho, aby komisia mala právomoc o rozhodovať o využití národných kapacít. Záverečné slovo by mali mať stále členské štáty. Po tretie, treba podporovať a pomáhať členským štátom eh, pri prekonávaní najväčších nedostatkov v rámci kapacít. Pripravenosť nie je o posielaní zariadenia a mechanizmov zahraničia, ale je to o prevencii pred vypuknutím nejakej katastrofy. Takže toľko moje poznámky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Ela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myšlienka podporenie mechanizmu spolupráce v oblasti civilnej ochrany na európskej úrovni sa nám zdá, ako keby keď e, katastrofy postihnú susedné krajiny a je tam e, civilná hrozba v oblasti epidémií, to platí podobne. Problém, ktorý vnímame a úplne súhlasím e, s návrhmi kolegyne, ktoré sme si práve vypočuli, tak systém civilnej ochrany je neoddeliteľná súčasť systému ochrany na národnej úrovni vo Francúzsku. To spadá pod ministerstvo vnútra, takže ide o nástroj, ktorý je otázkou vnútornej bezpečnosti, jeho na starosti policajné zložky a zložky civilnej ochrany. No a samozrejme, treba posilniť spoluprácu, treba budovať vzťahy na prevenciu a využiť spoločné sily, ale vždy ide o štáty, o národné štáty a nie. Komisia nemôže byť nejakou nadradenou silou, nemôže tvariť ako európska obrana. Spolupráca je samozrejme dôležitá, a za to komisia zodpoveda a to môžeme podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gizeke. Áno, ďakujem pekne, predsednička. Ja ďakujem aj kolegyni Elizabete Gardini za jej správu. Ja myslím, že na cieli sa iste zhodneme, ale na, mm, sporíme sa o detailnú implementáciu. Cieľom je zaviesť spoločný postup proti katastrofám, proti tomu nikto nemôže nič mať, ale už niektorí rečníci povedali, že dôležitý je tu princíp subsidiarity a primeranosti. Nemáme žiadny právny základ na úplnú harmonizáciu a ja som trošku sklamaný, keď komisia v takejto dôležitej veci nevykonala vyhodnotenie dopadov. Komisia pri dôležitých legislatívnych aktoch musí predložiť hodnotenie dopadov, tuto to neurobila a ja sa pýtam prečo. To treba urobiť a ja sa teším na odpoveď komisie, prečo takéto hodnotenie dopadov nemáme. Čo sa týka eh, pozmeňujúci návrh kolegyne Elizabety Gartíny, eh, čo sa týka pozmeňujúci návrhu 15, eh, tak myslím, že keď rozšírime povinnosť, dokumentačnú povinnosť na súkromné osoby, to je zbytočné, je to zbytočná byrokracia, ktorá v nie je praktická. Dôležitá otázka, to hlavné heslo je subsidiarita. Ja myslím, keď sa pozriem do Nemecka, na zložky, ktoré prinášajú takéto služby, tak treba, aby operatívna kontrola zostala štátom. To je zavedená prax a preto systém subsidiarity treba ešte lepšie využiť. Bod, v ktorom podporujem spravodajkyňu, je otázka Erasmus. Erasmus eh, boj proti katastrofám dôležitý. Otázka je, ako prostriedky, eh, či, či bude vybudovaná nejaká no-, nová alebo vytvorená nová rozpočtová línia, alebo to pôjde z rozpočtu Erasmus. Erasmus je veľmi veľký úspech a preto by sme potrebovali nové finančné prostriedky a iste nás čakajú zaujímavé diskusie s výborom pre rozpočet, pretože nie sú ochotní uvoľňovať nové prostriedky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kabeson. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som od začiatku považovala ten návrh komisie za veľmi účelný. Myslím, že to je mechanizmus, ktorý môže e, vytvoriť v Európe pridanú hodnotu. Nepotrebujeme harmonizovať. Myslím, že tu nejde o harmonizáciu. Návrh nejde v tomto duchu a preto princíp subsidiarity a proporcionality nie je porušený. Je tu o spoluprácu v prípade katastrof, na ktoré jednotlivé členské štáty nestačia. No a ten príklad, hm, a to si iste spomenieme, z leta minulého roku, takže ide hlavne o tú spoluprácu. No a ak by sa vyškrtol nejaký zoznam rizík a riešenia rizík, tak myslím, že to by neprospelo a vyvolalo by to len zmetky. Myslím, že je potrebné, aby ten zoznam tu bol, aby členské štáty mali predstavu, čo je k dispozícii. Takže myslím, že by sme mali začať tak, ako to navrhuje komisia, tak, aby sme zaistili bezpečnosť pre štáty a ten mechanizmus by nemal padnúť, pretože je veľmi potrebný. Ja myslím, že ten návrh je dobrý a je tam veľmi dôležitá aj prevencia. Myslím, že by sme ju ešte mohli zlepšiť. Mohli by sme zlepšiť otázku prevencie. Treba vytvoriť nejakú mapu rizik, to znamená miesta, kde hrozia katastrofy v jednotlivých členských štátoch, v regiónoch, na základe údajov dostupných a na základe dostupných kapacít, ktoré je možné využiť. využiť. Myslím, že ten návrh vznikol čiastočne kvôli katastrofám, ktoré sa objavujú, e, kvôli klimatickým zmenám. A myslím, že je tu snaha predchádzať a podobným katastrofám. Ja si myslím, že ten mechanizmus by sa v každom prípade mal ďalej budovať. A ešte by som rada dodala, že v návrhu sa tiež hovorí o Fonde Solidarity. Myslím, že hlavná je tu prevencia, pracovať na tom, aby katastrofy nenastali, ale súčasne treba vlastne konať aj po katastrofách, keď treba zrealizovať obnovu zasiahnutých miest. Hovorí sa tu o Fonde Solidarity a mali by sme tam dať aj nejakú výzvu v tom zmysle, aby ten fond bol spravodlivejší. Pretože alebo sa vypočítava na základe HDP regiónu a často Napríklad sa nezohľadňuje relatívne bohatstvo, čo poškodzuje chudobnejšie oblasti, ktoré nedokážu tak čeliť obdobným katastrofám. Ja si myslím, že línia spravodajkyne je dobrá a je to veľmi prospešný mechanizmus pre EÚ a my by sme mali zaistiť jeho budúce fungovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hujtema. Ďakujem pekne. A predsednička, ďakujem Elizabete Gardini za vynikajúcu prácu. Ja by som chcel na úvod zúrazniť to, čo povedal Jens Gizeke. Myslím, že potrebujeme eh, rozbor dopadov. Myslím, že to nebolo vykonané. Si ja na tom pracujú len dva týždne a hneď predkladajú názvo, na návrh. Myslím, že treba sa tomu venovať viac. No a po druhé, myslím, že cieľ je jasný. Musíme zabrániť alebo zaistiť adekvátnu pomoc v prípade katastrofy. Ten cieľ je jasný, ale je to hlavne národná zodpovednosť a to je tiež vždy problém. Je to tá rovnováha medzi vlastnou zodpovednosťou a solidaritou. A no, bolo by dobré urobiť po európskej civilnej obrany tak, aby členské štáty mohli pomáhať členským štátom aj v oblasti prevencie. No a potom nasleduje solidarita. Takže treba jasne povedať najskôr, že treba urobiť maximum, aby sme predchádzali katastrofám. No a mám pár otázok ďalej. Poprvé, treba rozlišovať medzi bezpečnostnými rizikami, čo je terorizmus, a prírodnými katastrofami je pocit, že ako keby nezáležalo na tom, eh, či je to teroristický čin alebo prírodná katastrofa, pretože obe majú hrozné následky a treba si pomáhať. Eh, ďalej diskusia. Malo by to byť len pre Európsku úniu alebo aj pre tretie krajiny. Ja si myslím, že najskôr by sme mali mať dobrý mechanizmus eh, pomoc Európskej únii. No a tretie krajiny Ehm, treba prijať nejakú súbytnú legislatívu. No a treba mať eh, nejakú spoločnú skupinu a tiež eh, treba viac eh, vedieť o sieti civilnej obrany. Ja mám veľké problémy s novým návrhom, sa RESC EU. To je nejaký európsky tím, ktorý vyšiel do členského štátu na pomoc. Možno budú mať vlastné lietadla alebo dopravné prostriedky s tým mám problém. A je tu jasne návrhu uvedené, ako to bude vyzerať. Ak napríklad tá, ten záchranný tím bude činný v Holandsku, tak budú môcť holandské orgány niečo k tomu povedať, alebo budú mať všetky kompetencie tieto európske zložky. Takže potrebujeme hodnotenie dopadov, vyššiu, väčšiu jasnosť a, a treba sa sústrediť na prevenciu pred liečbou. Ďakujem pekne. Teraz pán Líze, ďakujem pekne, predsednička. Ja ďakujem aj Elizabete Gardini e, za prácu na tejto téme. Ja súhlasím, že na EPP o tom treba trochu intenzívnejšie diskutovať predtým, než e, mať detálnu pozíciu. Ja by som tiež rád komisii položil otázku, čo to znamenalo s vyhodnotením dopadov. Prečo bol predložený návrh bez dopadovej štúdie? No a keď od komisie vždy niečo chceme, tu prísny postup, treba dávať dobrý pozor. A ja som hovoril s súčasným generálnym tajomníkom, pánom Velmajerom, a on mi povedal, že prísne, vytvorí sa hodnotenie dopadov, predbežné, potom rozhodne pán Timmermans a potom to rečné hodnotenie dopadov. Ten dojem nie je zlý. Ak to vidia niektoré osoby na komisii inak, tak to ide zrazu veľmi rýchlo a to musí prestať. Parlament by sa mal rešpektovať, veľa lepšie, no a keď myslíme, že treba predložiť návrh, no tak ne, netreba to odkladať, treba dopadovú štúdiu rýchlo a keď je predložený návrh, treba, aby k tomu bola predložená aj dopadová štúdia. Možno tá osoba, ktorá tu je dnes, k tomu nemôže veľa dodať, ale treba jasne povedať, že máme pomaly dosť. Nikdy sa nepostupuje podľa postupu, eh, ktorý všetci chápu, ktoré, ktoré, každý, ktoré každý dodržuje. Ja podporujem množstvo bodov, ktoré navrhovala Elizabeta Gardini, napríklad, že zoznam technických zariadení bude flexibilnejší. Myslím, že je komplikované povedať eh, celkom presne, čo potrebujeme a čo nie. To, to by sa malo rozhodovať prakticky priamo na mieste. Myšlienka prevencie je dobrá, aj keď si nemyslím, že že spokojne, keď sa to neuskutoční, eh, nemôžeme riskovať ľudské životy a povedáte, že je to vaša chyba, pretože ste sa nevenovali prevencii. No a ja mám tiež otázku ako Jan Hautama. Kto kontroluje nasadenie RESK EU? Čiže je to niekto zvonka a povie presne na mieste, čo treba urobiť, alebo je to pomoc, ktorá je súčasťou opatrení jasných zložiek na mieste. Takže to veľa otázok a ja neviem celkom presne, ako vyriešiť túto vec. Pričom jednu vec musím povedať, povedať, že neurobíme nič, alebo že to bude pokračovať nejak tak ako doteraz. To podľa mňa tiež nie je riešením, pretože počas vlastných požiarov eh, v Portugalsku minulý rok ruské záchranné zložky boli rýchlejšie ako európske. A to je tiež otázka pre nás, čo robiť lepšie že funguje to celkom dobre a že národné štáty majú kompetenciu toto tvrdiť. To nie je dostatočné. Nechcem zažívať a situáciu, že Rusko pomáha mi. Nie. Potrebujem riešenie a nad tým sa treba konkrétne zamyslieť a konkrétne pouvažovať, by sme zohľadnili podmienky v členských štátoch a našli skutočne dobré riešenie. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Mandel. sa pridať k slovám vďaky. Ďaky pani Gardín za prácu na tejto téme. Obsahovo zdieľam slova pána Liseho, kolegu Gisekeho, či holandského kolegu. Dve veci by som dodal veľmi centralistický prístup, ktorý tu zamýšľa komisia na tie e, sily, ktoré sú z toho púlu národné, regionálne, prípadne lokálne sily. Tu musí byť aj subsidiárna možnosť spolupodielania sa. Vyzdvihla to pani Gardini, aj za to jej veľmi ďakujem Tu musíme ten princíp subsidiarity naozaj zdôrazňovať. A druhý kritický bod, to vytváranie rescue, tu sa zamýšľa celoeurópskej tender na tie prostriedky práve v krajinách, ktoré sa dnes uviedli, napríklad eh, v Taliansku eh, požiarnici, tak to všetko napríklad je na báze e, dobrovoľnosti e, neplatených pracovníkov. To by mohlo vlastne fungovať takýmto tendrom. E, to spolufinancovanie pre prostriedky, ktoré v budúcnosti nebudú z toho púlu a že sa tu vypoť, vymenúvajú rizika, hlavne pokiaľ ide o boj proti terorizmu, to by malo mať dôležitý podiel. Ďakujeme ešte snad niekto? Nie? Za komisiu pán riaditeľ Luchner. Ďakujem poďakujem spravodajkyni na úvod za prácu. Spomenula, že si vypočula i to, čo sa deje v rade. K tým komentárom, ktoré tu zazneli, začnem však jednou poznámkou. A ako mnohí eh, naznačili, my konáme podľa um, subs- princípu subsidiarity. Akýkoľvek je problém, to riešenie musíme hľadať v tomto rámci. To sa deje v tomto návrhu v mnohých oblastiach. Tento návrh mohol ísť ďalej, ale nejde kvôli subsidiarite. Pripravenosť, e, reakcia, odpoveď Nemôžem zodpovedať na všetky otázky inštitucionálnej povahy, ale ako vznikol tento návrh? Bol to európske posudzovanie rizík, prispeli všetky členské krajiny, ďalej definície tých medzier, ktoré existujú v členských krajinách. To vzniklo dávnejšie než tá požiarová minuloročná sezóna rôzne e, štruktúry e, požiarné, letecké jednotky. Povedali nám, že tento dobre fungujúci systém sa dá zle zjednodušiť. Potom sme to mali nezávislú externú evaluáciu a plánovali sme tiež predložiť nový návrh. Potom tu bola tá sezóna požiarov minulé leto a musím povedať, Teraz ten pojem e, leta je dosť široký, pretože to bolo od apríla, maja až do novembra, keď hovoríme o lete. Máme na mysli obdobie od e, júna do septembra. Zahynulo viac než 200 občanov, z toho viac než 100 v Portugalsku. Fakt je taký, že predseda komisie zistil, čo sme robili. My sme mu povedali v oktobri, že sa snažíme mobilizovať prostriedky a že sa nám to nepodarilo a keď sme ich našli, nebolo to na čas. Predseda to považoval za naliehavosť. Potrebujeme to, ak chceme predchádzať ekonomickým škodám. On nás žiadalo tento návrh kvôli naliehavosti ak sa pozrieme na ten návrh, tak nezameriava sa na komisiu, ale na členské krajiny, na ich aktíva, kde sa spolufinancujú návrhy komisie zvyšovania. Ide o dobrovoľný púl aktív, kde členské krajiny k dispozícii si dávajú aktíva, nie k dispozícii komisii a rozpočet by mal spolufinancovať tieto aktíva, ich použitie vyššou mierou, pretože chceme nabádať k pomoci medzi členskými krajinami, pretože plne súhlasíme s tým, že toto je v prvom rade zodpovednosť členských krajín. Takže v tomto poradí vlastne máme lokálne národné reakcie, potom bilaterálne v rámci členských krajín, potom ten pool a potom až RESC EU. E Operatívne skúsenosti ukazujú, že keďže odkedy vstúpila terajšia legislatíva do platnosti, tu bolo takmer 30 príležitostí, kde členské krajiny nedokázali reagovať, kde sme nemohli nájsť aktíva na ochranu občanov EÚ Nezačalo to minulý rok, ale dopady minulý rok práve boli e, extrémne. Otázka subsidiarity. My nemáme ani kapacitu, ani ambície operatívne e, smerovať e, ochrany operácie obrany v členských krajinách. Skôr ide o problémy, ktoré tu máme často minulé leto. Tu pravdepodobne boli dostatočné aktíva v EÚ. Ale keďže každý máš, mal pred sebou vysoké riziko, nedialo sa vzdielanie, preto tvrdíme, že zlyha tento mechanizmus založený na členských krajinách Musíme mať aktíva na európskej úrovni. Nemali by to byť v Bruseli, malo by to byť blízko k rizikám a jediná vec, ktorú žiadame, ak niektorá členská krajina má požiadavku, môžeme sa rozhodnúť o využití týchto aktív. Máme teda strategické rozhodnutia Všetky operatívne rozhodnutia potom sú s členskými krajinami. Rešpekt subsidiarity. Komisia koná len na žiadosť členských krajín. Členské krajiny majú tú koordináciu a komisia má strategické rozhodnutia rozmiestňovania aktív. Nie sú tu teda ambície prebrať celé tie aktivity. Zaujímavá myšlienka sa týka Erasmu. Máme výmenný program, ktorý sa financuje z rozpočtu civilnej obrany. Týka sa to viacerých dní či týždňov a bolo by veľmi zaujímavé, ak by sme vedeli toto rozšíriť. Záverom, treba mať na pamäti to, že sme operatívny servis. Každodenne máme ľudí, ktorí musia príjmať rozhodnutia. Niekedy je veľmi zložité tak činiť, ak je veľmi zložitý právny základ. A keďže súd nám povedal, že je možnosť zjednodušovať, snažili sme sa zjednodušiť miery spolufinancovania. Dôvody, z akých sme v návrhy vyňali spolufinancovanie pre aktíva mimo púlu, to je ten, ktorý spomenul správodajca, my nevieme, aké aktíva existujú, závisíme tu od členských krajín a ak nemáme ponuku na žiadosť členskej krajiny, my nič nemôžeme urobiť. To však nie je najhoršia časť toho celého. Jednoducho nevieme, či dostaneme odpoveď od iných členských krajín, prostredníctvom mechanizmu e, informačného systému ochrany civilnej. Preto minulý rok pri viacerých príležitostiach to boli tretie krajiny, ktoré boli rýchlejšie. My potrebujeme vedieť, aké sú tu aktíva, aby sme boli rýchli, operatívni, akýkoľvek návrh, ktorý zvýši flexibilitu našich krokov. Pre nás by to bolo veľmi vítané. Záverečné bod, okrem zamerania na členské krajiny a ich suverenitu, žiadajúc pomoc, ak dostávajúc ju len keď si ju vyžiadajú, ak majú operatívnu kontrolu, dávame e, dôraz na pripravenosť. Nie je to v právnom texte práve, pretože pracujeme na základe článku 26. V oznámení sme však jasne ukázali, že sa budeme pozerať na využitie štrukturálnych fondov, zabezpečujúc, aby ich argumenty sa brali do úvahy. My komunikujeme s DG Klima Regio, aby sme zabezpečili, že budúca generácia štrukturálnych fondov bude obsahovať kondicionalitu, kde bude tento záväzok e, pripravenosti. Pani Gardini. Presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým kolegom aj komisii, ktorá e, vyčerpávajúco odpovedala na otázky, ktoré zazneli a vzťahovali sa z časti aj na moju správu. Ja som hlboko presvedčená, že odvedieme dobrú prácu. Všetka táto práca je prepojená s e, tým, čo sme urobili v predchádzajúcom volebnom období. Bolo, bola to pevná práca, zakotvená v subsidiarite. Preto som zdôraznila aj na úvod, že aj v tento raz som zdôrazňovala subsidiaritu a význam regionálnych a národných orgánov, pretože to Eh, bol ten kompas, ktorým sme sa riadili v minulom volebnom období pri predchádzajúcom eh, európskom eh, mechanizme civilnej ochrany. To musí ostať nedotknutelné a táto práca určite sa vlastne kolokuje v tejto oblasti. Takže subsidiarita je dôležitá, civilná ochrana nemôže dobre fungovať iným spôsobom. Uh, už per definicionem ide o niečo, čo vzniká priamo v uh, teréne. Prvým uh, zodpovedným v mojej v mojom regióne je vlastne starosta a v mojom regióne musím povedať, že máme veľmi dlhú tradíciu v oblasti civilnej ochrany. Bez starostov to nejde treba začínať na tejto lokálnej úrovni. No a videli sme to aj e, e, v tých konkrétnych prípadoch v lete v Maroku, e, keď išlo o to, aby sa rýchlo zaktivovali lietadlá. V realite jednotlivé návrhy sa dajú dobre zlúčiť, sú v súlade s tým základným princípom, ktorý chceme tu navrhnúť, chceme lepšie definovať e, jednotlivé situácie, chceme, aby tu došlo k správnej interpretácii, aby všetko jasne išlo tým smerom, ktorý si všetci želáme. Chcem spomenúť ešte jeden údaj, spomínam ho vždy, e, je tu jeden stabilný údaj Eurobarometru, 90 európskych občanov má rado európsku civilnú ochranu a e, chcú ju vidieť Všade tam, kde e, sa dostanú do ťažkosti a štát nie je e, schopný im e, dostatočne pomôcť. Ja si želám, aby teda tie teroristické útoky, ktoré sme zažili, prípade možných ďalších teroristických útokov musíme byť pripravení na všetko. Samozrejme, želáme si, aby k tomu nikdy nedošlo, ale už počas minulého volebného e, obdobia sme hovorili, že to musí byť aj tak, takáto kapitola na túto tému. Musíme diskutovať o sofistikovaných nástrojoch, ktoré teda nemá zmysel replikovať 27 krát, nemôžu byť v každom členskom štáte. Sú to teda oblasti, oblasti, ktoré by sa mali e, zrealizovať na európskej úrovni. Takže je tu občanov, tí od nás žiadajú v prvom rade bezpečnosť. O tom hovoria uh, tie najnovšie štúdie. A okrem teda toho, uh, teda toto je nástroj, ktorý môže im túto bezpečnosť poskytnúť E, takže mali by sme urobiť e, všetko v tomto zmysle. Toľko k našej rozprave. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 11.00 10. apríla a v NV sa bude hlasovať 16. a 17. mája. Teraz ďalšia téma programu. Transparentný manažment prírodných zdrojov v rozvojových krajinách prípad lesov. Posudzujeme návrh stanoviska, ktorý pripravila pani Konečná. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedkynia, kolegyne, kolegovia. Je mi cťou, že po svojej správe o deforestácii k palmovému oleju môžem hovoriť o transparentnom využití prírodných zdrojov v rozvojových krajinách, prípad lesov. Považujem zo zásadné, aby sa výbor Envy vyjadril k, na stanovisku DV, pretože téma súvisí s naplňovaním cieľov udržateľného rozvoja OSN a Parížskej klimatickej dohody Problematika je to síce veľmi komplikovaná, ale vyústenie má jednoduché. Je to tak prosté, že bez silnej ochrany pralesov nebude mať ľudstvo dostatok kyslíku. Som teda presvedčená, že je, Únia sa to musí angažovať, rešpektujú však tretie krajiny. Chápeme, že tí, tieto štáty sa chcú ekonomicky rozvíjať. Avšak nemôžeme tak robiť na úkor všetkých e, E, obyvateľov planéty, pokiaľ ide o degradáciu prírodného bohatstva. V situácii, ako je táto, nemožno čakať s rukami založenými. E, som rada, že tak nečiní Európsky parlament. Problém je však inde. Európska komisia až minulý týždeň v piatok zverejnila dlho očakávanú štúdiu k deforestácii konečne je zverejnená. Pravdou však je, že sa odkladá aj akčný plán k tejto problematike. Táto štúdia jasne deklaruje, že EÚ je súčasťou problému deforestácie a musí byť i súčasťou riešenia. S tým musím plne súhlasiť. Musíme sa pýtať, ako možno naplňovať ciele udržateľného rozvoja a Parížskú dohodu, ak napomáhame sami deforestácii Komisia si musí uvedomiť, že čas e, čakania skončil a musíme konať. Už teraz sa teším na pozmeňujúce návrhy a následné rokovania. Som presvedčená, že podobne ako správy o palmovom oleji a deforestácii, a nie len preto, že množstvo kolegov dnes sa bude takisto podielať na texte, konečnom texte stanoviska z výboru Envy. Ale myslím si, že predovšetkým to bude o tom, že všetci budeme na jednej lodi, táto táma nie je politická, teda je taká, že je dôležité, aby prežili budúce generácie v prostredí, ktoré im vytvárame. Ďakujem. Ďakujeme. Je tu len pani Petýr, pokiaľ ide o tieňových. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vy ako EPP samozrejme predložíme množstvo pozmeňujúcich návrhov. Rada by som však povedala zo pár slov k tejto téme. Je to totiž veľmi dôležité. Efekt klimatických zmien vidíme každý deň. Sú tu časté správy o nepredpovedateľných e, meteorologických udalostiach. Sucha, záplavy, Chorvátsko bolo zasiahnuté výrazne a musíme implementovať e, politiky, ktoré zabezpečia, že teplota sa nezniží o viac než 1,5 stupňa do konca storočia, ako sme sa zaviazali v Parížskom dohovore. Ale nie sme tu na svete sami a musíme e, spolupracovať s partnermi a musíme rozvojovým krajinám tvrdiť, že nás musia podporiť. Treba tu mať príslušné priority. V rámci legislatívy EÚ si musíme stanoviť politiky, ktoré nám v tomto ciele majú pomôcť znížiť deforestáciu, ale naše politiky by nemali e, znižovať počet zalesnených ploch. Opatrenia a regulatórny rámec by nemali viesť k nespravodlivému bremenu na malé a stredné podniky a výrobcov, znemožňujúc im prístup na trhy a tiež medzinárodný obchod. Boli to stiažnosti, že na určitých eh, trhoch ako v Indii a severnej eh, bariéry eh, sa Európania stretávajú s bariérami. Musíme sa tým zaoberať. To ste nerada vidím, že v mnohých prípadoch sú obeťami výrobcovia na vidieku. Hovorím tu o malých e, výrobcoch. Ďakujem. Ďakujem. Niekto ďalší na túto tému? Nie. Slovo teda dostane pani Majer z komisie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem pripomenúť, e, že naozaj lesy sú veľmi e, dôležitým obnoviteľným zdrojom, ktorý poskytuje veľmi veľa ekonomických, sociálnych a environmentálnych e, prínosov. Sú dôležité pre mier, pre ľudí, pre prosperitu a ich úloha eh, je teda cezhraničná, preto eh, to ich, ich vnímame ako globálny verejný zdroj. A agenda pre trvalý, trvalú udržateľnosť aj ostatné dokumenty zdôrazňujú, že je treba bojovať proti nelegálnemu a neudržateľnému um, um, využívaniu lesov Takže transparentnosť a zodpovednosť sú naozaj veľmi dôležitými faktormi pre lepšie riadenie lesov na globálnej úrovni, hlavne v kontexte zvýšeného tlaku. Vítame iniciatívu, ktorú vyvíja výbor DV spolu s vašim výborom Vaše predbežné úvahy sú veľmi nápomocné v tejto súvislosti, pokiaľ ide o to, čo sa už dosiahlo a čo ešte treba e, vykonať. Chcem tu pripomenúť ešte prínosy toho, čo robíme v kontexte našich e, dôležitých e, programov v programe FLECT. FLECT tento rok oslavuje svoje 15-ročné výročie. Ide tu e, členské štáty, e, tretie krajiny, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor, ktoré spoločne bojujú proti príčinám nelegálneho e, využívania lesov. v tejto oblasti sme už veľa dosiahli. 15 dobrovoľnými partnerskými dohodami s krajinami v zahraničí s podporným programom pre budovanie kapacít občanskej spoločnosti, súkromného sektora, vládnych inštitúcií v desiatich dodatočných partnerských krajinách a aj e, za pomoci nariade, Európskeho nariadenia pre e, drevo, ktoré zakazuje nelegálne vyťažené e, drevo na trhoch EÚ. Takže je dôležité pripomenúť aj prácu, ktorá sa už odviedla v oblasti FLECT. Správne pani Feldekňa poukázala na to, že okrem e, nelegálnej ťažby e, e, je tu aj iný tlak, tady ťažby, urbanizácie, budovania infraštruktúr, ale aj poľnohospodárstva, výroby komodít, palmový olej, soja, eh, guma, eh, kakao, eh, káva či hovedzie meso. Takže je to komplexná situácia, odlišná v jednotlivých členských štátoch. A dúfame, že pomoc bude aj zverejnenie dvoch štúdií v piatok pre, takisto aj pre vás, pre vašu pre vaše stanovisko tieto štúdie vyvinuli nezávislí konzultanti. Jedna sa zaoberá budúcimi krokmi EÚ pre boj proti e, odlesňovaniu. A druhá štúdia sa zaoberá environmentálnym a sociálnym dopadom produkcie palmového oleja. Tieto štúdie nepredstavujú e, náhľad Európskej komisie sú to názory konzultantov, ktorí sú autormi týchto štúdií, ale ich eh, štúdie budú extrémne dôležité tak pre Európsky parlament, ako aj pre komisiu, eh, pre naše ďalšie rozhodovanie o budúcom smerovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Konečná. Ďakujem, pani predsednička, dve stručné reakcie. V prvom rade k tomu záveru, čo e, zaznelo. Pevne dúfam, že tie rozhodnutia nebudú trvať tak dlho, ako sme čakali na tie štúdie. Teraz už keď ich máme, dúfam, že budeme e, vedieť sa rozhodnúť rýchlejšie. A po druhé, chcem povedať následovne, politika proti deforestácii nie je politika proti nikomu, ja to tak ani nechcem písať. E, stanovisko nášho výboru. Je to naša politika pre našu spoločnú budúcnosť. To by sme si mali všetci uvedomiť. Takže ja pevne verím, že spolu s kolegami, spravodajcami nájdeme spoločnú reč v tom, aby tá budúcnosť bola minimálne taká zelená, ako len lesy môžu byť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto by sme uzavreli diskusiu na e, túto e, tému. To je napríklad nepozmeňovacích návrhov 22. E, márec. Hlasovať sa v máji o tejto téme. Ďalšou, ďalším bodom budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva, preskúmanie návrhu stanoviska pre agri. Spravodajkňou je pani Angelique Dele. Nech sa páči, máte eh, slovo. Eh, eh, Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Je to skutočne stanovisko k budúcnosti SPP a k výžive práce komisie sa týka polnohospodárstva, je to dôležitá téma. Ja by som chcel povedať aj, že táto politika je jednou z prvých pôvodných politík Európskej únie. No, dovolte mi pár zásadných poznámok. Najskôr k kalendáru je to veľmi, veľmi tesné. Reforma z roku 2013 ešte nie je úplne, úplne e, finalizovaná. No, máme 13 mesiacov na rokovania o reforme, ktorá sa volala Omnibus. No a keď komisia pošle koncom mája návrhy, tak budeme mať len 9 mesiacov na to, aby sme si im prešli celý text v kontexte predvolebnej kampane. No a to vyvoláva aj neistotu rozpočtovú no kvôli viacročnému finančnému rámcu, ktorý ešte nie je jasný. Aj kvôli Brexitu. Je tu otázka procesu. Komisia si počká e, na hlasovanie e, výboru nášho kolegu a správu nášho kolega e, Herberta Dorfmana. Zohľadnila naše pozície v ich návrhu. No a ja neviem, ako by chceli zaintegrovať úplne našu pozíciu, o ktorej sa bude hlasovať začiatkom júnáš. Takže komisia tlačí na parlament, No a ten nemá inú možnosť, ako sa podriadiť. No a bol problém napísať toto stanovisko po anglicky, čo nie je môjim rodným jazykom, a to isté platí aj pre vaše pozmeňujúce návrhy. A to je polutovania hodné v rámci tejto reformy, ktorá je mimoriadne dôležitá. Komisia sa tiež vystavuje veľkým rizikám ak text nebude prijatý do konca mája 2019, eh, tak eh, nastúpi nový parlament a nová komisia. No a čo sa týka obsahu, životné prostredie je centrálnou, eh, centrálnou témou znamenie komisie. Ja v mojej správe navrhujem z harmonizovať, zosúľadiť životné prostredie a polnohospodárskú politiku. Sektorálna politika najni alebo umožní vymieňať si najlepšie postupy a zlepšenie environmentálnej aj hospodárskej konosti. Čo sa týka architektúry SPP, tak by som chcela zachovať štruktúru dvoch pilierov. A prvý pilier, ktorý je definovaný v pláne spoločenstva, založený na ekokondicionalite, ktorá bude posilnená. Druhý pilier, menej komplexný a účinnejší, sa sústredí na stratégiu územného rozvoja, a investície, vzdelávanie, ale tiež inovácie a výskum na lokálnej úrovni. Ešte na tretieho piliera a rizik, tým sa tiež môžeme zaoberať. SPP musí však byť ambiciozná v oblasti zelenej energetiky, zelených energií, No a čo sa týka obchodných dohôd, SPP musí zaručovať, že každý polnohospodársky potravinársky výrobok bude spĺňať všetky e, environmentálne, hygienické a bezpečnostné predpisy, ako splňajú produkty v EÚ. Musela som e, sa obmedziť na stranu. Ja sa teším na vaše pripomienky 27. marca o 11.00 a vyprší lahota na predkladanie pozmenúcich návrhov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu, to bola lahota na pozmenujúce návrhy. Kto by sa chcel teraz vyjadriť k tejto téme? Pán Ek, nech sa páči. Danke, Frau. Ďakujem, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. V mnohých článkoch 2, 3, 9 a 168 zmluv sa hovorí o tom, že politiky EU by mali mať za cieľ podporovať prosperitu e, svojich národov a e, dosahovať to za pomoci e, smerníc. Treba dosahovať vysokú mieru ochrany Tiež priority EÚ by mali zodpovedať e, textu zmluv a venovať veľkú pozornosť zdraviu občanov aj e, sociálnej spravodlivosti, rovnako aj e, ochrane životného prostredia, pretože všetkých sa nás týka, keď sa príroda ničí alebo poškodzuje. Ale v prípade mnohých rozhodnutí EÚ my to pripadá tak, že sa nevnímajú tieto ustanovenia EÚ. Súhlasí s tým, že minimálne 20 svojho e, rozpočtu pre obdobie 2014 až 2020 sa vynaloží na opatrenia proti klimatickým zmenám, kde Eh, pričom teda eh, dvor eh, auditorov povedal, že pokiaľ ide o ekologizáciu SPP, pôvodné predpoklady boli príliš pozitívne. Inými slovami, treba tu toho ešte veľa vylepšiť, urobiť E, veľký e, podiel emisí ide z e, poľnohospodárstva a z produkcie mlieka a mesa. Treba vychádzať z toho, že tento sektor je, patrí k tým, k tým najzodpovednejším za znižovanie sa biodiverzity v EÚ. Medzičasom je aj veda toho názoru, že potreba zvieracích produktov z mnohých dôvodov aby sa mala znížiť. Aj toto by prispelo do veľkej miery k ekologizácii produkcii e, poľnohospodárstva. A pritom tento aspekt mi to úplne chýba v, v stanovisku pani spravodajky. Nemali by sme tu klas väčší dôraz na zdravie občanov, ich kvalitu života ale aj zdravie a životné podmienky zvierat, pretože to má priamy vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Len komerčné záujmy poľnohospodárstva a priemyslu e, nemôžeme sa riadiť iba nimi, to nezodpovedá verejnému záujmu Reforma SPP e, nám poskytuje veľkú príležitosť e, naozaj tu posilniť motor trvalej udržateľnosti. Máme šancu SPP zreformovať tak, aby sa tu neopakovali škandály, aby sme zabezpečili, že budeme mať opäť vedúcu úlohu v oblasti zdravia eh, a životných podmienok zvierat. Musí eh, sa zabezpečiť, aby bezpečnosť našich potravín bola na celosvetovej úrovni tá najlepšia. Žiaľ, eh, tieto dôležité témy mi tu úplne chýbajú v návrhu správy, aspoň teda pre mňa nie sú dostatočne silne zdôraznené. Po prečítaní návrhu pani spravodajkyne som nadobudol dojem, že čítam text výboru e, Agri alebo nejakého združenia poľnohospodárov. Vôbec tu nie sú e, sa tu nespomínajú negatívne aspekty aktuálnej poľnohospodárskej politiky, žiadna kritika systému, ktorý e, viedol k toľkým existenciálnym problémom, negatívam. Ide o ohrozenie nášho zdravia a planety, to by nám malo byť všetkým jasné a preto predostriem celý rad pozvoňovacích návrhov k nasledujúcim ak, e, témam, e, lepšie presadzovanie environmentálnych e, smerníc a e, pravidel týkajúcich sa blahobytu zvierat, e, viac prostriedkov pre loga, lokálne a regionálne vyrábanie, podpora biodiverzity, a ochrany životného prostredia, väčšia podpora e, rodiny a malých podnikov, zredukovanie e, podpory pre podniky s monokultúrami a intenzívnym chovom zvierat. Ďakujem. Thank you very much. Now, uh... Ďakujem pekne. Niekto ďalší? pani e, Meliar, e, Ďakujem pekne. E, ďakujem pani spravodajkyni za jej obavy týkajúce sa toho načasovania. Odnedávno budeme mať dispozícii tie základné údaje, pokiaľ ide o strednodobé plánovanie. A keď túto správu, toto stanovisko a správu budeme mať k dispozícii, tak jednoducho sa to nedá navzájom dobre zlúčiť preto si tiež myslím, že sme tu mali mať e, inú následnosť. Žiaľ, to sa už e, zmeniť nedá, ale aspoň teraz dielam vaše obavy v tejto súvislosti. E, ďalší bod, ja si tiež myslím, že poľnohospodárstvo v budúcnosti sa bude musieť viac podielať na ochrane prírody a životného prostredia. Tu sa môžem pridať k predračníkovi do určitej miery. To sú body, o ktorých budeme musieť ešte viac diskutovať a v tak krátkom e, stanovisku e, pravdepodobne nebude možné ich dostatočne dobre zohľadniť. Tiež sa e, trochu obávam, že Eh, ekologické eh, udržateľné poľnohospodárstvo sa tu vníma eh, v spojitosti s veľkosťou podnikov. V parlamente zaznieva názor, čím menší podnik, najlepšie rodinný, tým lepšie, ekologickejšie postupuje. Ja si myslím, že to takéto jednoduché nie je. Treba presnejšie E, sledovať, ako e, zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, e, ekologické postupy. Nie je to vždy len otázka veľkosti poľnohospodárskych podnikov. Ďakujem pekne. Niekto ďalší? Ak nie, slovo má pán Aniotis z komisie.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 Tak dúfam, že už sa počujeme. Tak minimálne sme vyriešili technický problém. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád vyjadril k stavu, kde sa momentálne nachádzame e, návrhom komisie. Nebudem hovoriť o procese, pretože ako už povedala spravodajkňa, tak to závisí od dvoch e, premenných faktorov výška MFF alebo VFR a Brexit. Niektorí z vás vieme bez informáciu. No a ja by som sa chcel sústrediť na štyri hlavné elementy znamenia komunikácie, ako sa to odráža v tých pripomienkach, no už o komisia sa chce sústrediť na ambície pre SPP a ďalej e, chcem povedať, že súhlasím s tým, čo bolo povedané o návrhu stanoviska, alebo v návrhu stanoviska, že treba skombinovať hospodárskú a environmentálnu výkonnosť SPP. Áno, jeden z najpozitívnejších elementov, ktorý máme z veľmi dlhých verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili pred prípravou oznámenia, kde sme to teda, aj keď sme pripravovali hodnotenie dopadov, na rôznych workshopoch, tak to je skutočnosť, že sme v situácii momentálne, kde pomocou nových technológií je možné skombinovať eh, tieto dva aspekty a zlepšiť ich, takže mohli by sme vytvoriť synergický efekt za istých podmienok, kde fungovať eh, poradný systém a lepšie, lepšie sa rozširovať eh, tieto technológie. Ďalej musíme lepšie mm, zacieliť podporu. Toto nie je len otázka veľkosti a ja súhlasím aj s pripomienkou, ktorá už zaznela, že veľkosť je neutrálna, či sa týka tak ekonomickej ako aj environmentálnej e, účinnosti. Sú to manažerské schopnosti a aplikácie, ale samozrejme no a to je dôležitý element, ktorý dneska viac subsidiarity na lepšie zacelenie podpory. Viete, lepšie sa spoliehať na poznatky a vedomosti, ale ne prepojenia medzi výskumom, inováciami a poradnými systémami. A pošte teda môžete dať na prvé miesto lepšia rovnováha a lepšie vyváženie vzťahov medzi Európskou úniou a členskými štátmi, beneficientami s jasným zámerom zmeniť dôraz politiky, z kontroly na výkonnosť. To neznamená, že v budúcnosti neobjavia kontroly, ani že dnes nebudeme hodnotiť, alebo že sa nebude hodnotiť výkonnosť, ale je tu posun k voleniu kontrol a väčšiemu sústredu na, na výkonnosť, ďalšie tu systémy. My sme e, otázky zdravia do pozornosti SPP, vrátanie oblasti, ako je monitoring použitia antibiotík, to nie je relevantné len pre zdravie zvierat, ale aj ľudí. A ďalej, nie sme obavy občanov, my si myslíme, že lepšia orientácia politiky na vyšenie reakcie schopnosti polnospodárov na spotrebiteľov. To je dobrý krok. No a posledná vec, sa na začiatok procesu. Už teraz je dostupný množstvo informácií o príprave SPP, o ďalšej reforme, vrátanie dokumentácie, ktorá je relevantná pre predviedajúceho denie dopadov a tiež skutočnosť, že sa uskutočnilo veľmi rozsiahla, rozsiahla verejné konzultácie, konferencie, umožnilo to ľuďom lepšie pochopiť to, čo si myslí, myslí verejnosť o politike predtým, než prejdeme k ďalším návrhom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva späť pani Delej na záver našej diskusie. Ďakujem pekne, pani predsednička, skutočne veľmi stručne. No a sa, ako pán Eka, tie by som rada prehlbila niektoré otázky, ale e, za 10 e, dní vypracovať stanovisko, to nie je jednoduché. No a ja som si veľmi dobre vypočula to, čo nám povedal zástupca komisie. Ja si myslím, že momentálne zobrám to dvojitou konosťou a prechodom na ňu. Ja som si veľmi dobre zaznačila pripomienky kolegov, ktorí vystúpili a ja sa teším na vaše pozmeňujúce návrhy. A tak by som to ešte tej krátkosti času zapracovala do stanoviska a ešte raz sa pripomína, že sa bude. Takže pozmeňujúce návrhy treba predkladať do 27. marca, či do budúceho týždňa. Ďakujeme pekne a to je koniec debaty na túto tému. Ďalšou, ďalším bodom Ja no tak ja doplním to, čo ste povedali o pozmeňujúcich návrhov. No a 25. 26. sa bude hlasovať na výbore a pozmeňujúce návrhy, prosím, len v angličtine. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je výmena názorov so zainteresovanými stranami na európskej stratégii pre plasty. Ale keďže tie zainteresované strany prídu, ešte len a mali sme začínať 16.30, tak si musíme dať prestávku do 16.30 a potom začne výmena názorov s zainteresovanými stranami.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 Hello everyone. We can resume our business. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. So, welcome to our exchange of views with uh, stakeholders on a European... Uh, vítajte na našej výmene názorov so zainteresovanými stranami o európskej stratégii pre plasty. Uh, Uskutočne sa to v kontexte práce nášho výboru na správe z vlastnej iniciatívy o Európskej stratégie pre plasty oznámenie komisie zverejnené 16. para je súčasťou balíčka o obehovom hospodárstve. Ja srdečne vítam štyri zainteresované strany a Európsku komisiu, ktorí dnes prišli, aby sa s nami podelili o svoje názory na túto stratégiu. Takže dovolte mi, aby som vám ich predstavila. Pani Saskia Valred, eh, z Esencia Belgickej federácie, pani Emma Prisland. Dobrý deň. Z organizácie SIS et RISK, doktorka Patricia Vangelúve, riaditeľka organizácie Plastics Europe a pán Makila riaditeľ pri vývoj obalov z Atria PLC Európsku komisiu. Ehm, zastupuje pán Zagauskase, riaditeľ oddelenia pre obehové hospodárstvo na DG Environment. A bez eh, ďalších, eh, ďalšieho zdržiavania dostane slovo pán Demesmáker, spravodajca výboru Envy, ehm, správu Európskej strategii pre plasty. Takže máte slovo, nech sa páči. Bohužiaľ bez mikrofónu hovorí rečník zatiaľ. Dobre, takže dúfam, že mikrofón pobeží. Dobre, ďakujem pekne. Takže len veľmi stručne, pretože máme len veľmi málo času a my by sme si chceli vypočuť hlavne našich expertov a mnohí z vás sme chceli pozvať. E, ja vás všetkých vítam tu na pôde výboru pre životné prostredie a som veľmi rád, že sa vám podarilo nájsť si čas. Plast je hodnotný materiál, ale dnes sa s tým zaobchádzame veľmi nešetrne a vedie to k veľkým stratám pre životné prostredie, pre klímu, pre hospodárstvo. No a výzva spočíva v tom, aby sme našli nejaké udržateľné možnosti obehového hospodárstva pre plasty, a to pre celý životný cyklus a je množstvo aktérov v tomto reťazci. No a ja viem, a, a pod, uspejeme len, keď pôjdeme všetci rovnakým smerom. No a preto pokladám za veľmi dôležité, že sa uskutočne výmena názorov s odborníkmi. No a teším sa už aj na veľmi zaujímavé popoludne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostane Slovo teraz dostanú naši experti. A ako prvá dostane slovo pani Valred. Nech sa páči. Myslíte, že môžem aj ja? Je tu prezentáciu. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali. Zdá sa, že máme nejaké technické problémy, ktoré rýchlo vyriešime. Prepačte, chvíľku počkajte a všetko poriešime. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto výboru. Ja sa tiež e, snažím povedať to e, stručne. Esencia Polymeters e, je združenie chemického priemyslu rôznych iných priemyselných odvetví. Máme oddelenie aj pre výrobcov plastov to sa nazýva esencia polymatas, no a preto sme tu dnes medzi vami. No a čo sa týka stratégie pre plasty, k tomu môžem povedať, že pre nás táto stratégia je veľmi dôležitá. Existuje, existujú nové poznatky, no a my s veľkou radosťou konštatujeme, že v stratégii pre plasty sa uznáva hodnota plastov v našom každodennom živote. To je veľmi dôležité umelé hmoty sú veľmi dôležité na to, aby sme ich vnímali len ako odpad a zaslúžia si trochu viac. Súčasťou obehového hospodárstva to znamená, že plasty v Európe treba chrániť, musíme investovať do inovácií a vytvárať pracovné miesta. To sú tri ciele, ktoré sú pre nás v rámci esencia veľmi dôležitý, dôležité. Sústredíme sa na plastové obaly a to znamená, že Tlačí často eh, vzniká dojem, že všetko, čo je z plastov, je problém a to chceme napraviť. Čo sa týka plastovej stratégie pre plasty, tak ide hlavne o zvýšenie eh, podielu recyklovateľných plastov a recyklácie plastov. Dnes sa recyklujú len 40 a to je eh, kvôli to je dôsledok predchádzajúcich rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré napríklad boli prijaté ohľadne odpovednosti výrobcov, kde sa sústredilo na, na výrobu plastov. Niektoré materiály sa nerecyklujú vôbec, alebo nerecyklovali. No a nie je to taká, pretože materiály by sa nedali recyklovať a v podstate všetky termoplastické polyméry sú recyklovateľné a je to dopad jedného rozhodnutia. No a dnes stále sa používajú lineárne cesty, ktoré sú príliš jednoduché. Myslím na plastový odpad, ktorý dnes končí na skládkach aj tu v Európe, v Európe ale sa aj vyváže mimo Európy. No a my myslíme, že veľkú zodpovednosť nesú matelia značiek. Tí e, navrhujú dizajn obalov a Zatiaľ sa nezohľadňuje dostatočne, ako by mal vyzerať dizajn pre obehové hospodárstva. Ďalej je tu ekomodulácia stratégií pre plasty. To je tiež možnosťou, ako to korigovať. Tiež myslíme, že dôležitý je zákaz vyvážať pre materiály do Číny. To netreba vnímať ako problém, ale práve ako príležitosť pre Európu, pretože potom si môžeme tieto materiály nechať v Európe a to znamená, že treba investovať treba investovať aj do miestnych cyklačných zariadení. Tým treba a tým vytvárať kapacity tak, aby čo najväčší objem plastov sa dal e, recyklovať, hlavne keď ide o polyméry. Dôležité je vytvoriť atraktívnu investičnú klímu. Tiež sa hovorí stratégii o plasty, o učení recyklovaného objemu a obsahu, hlavne v rámci zeleného obstarávania. No a dôležité je stanoviť definíciu, čo to vlastne zelené obstarávanie znamená a čo chápeme eh, pod pojmom recycled content, recyklovaný obsah, Nemôžeme sa však sústrediť len na kvantitu, ale aj kvalitu materiálov. Na to, aby sme zaistili kvalitu, na to potrebujeme systém certifikácie, ktorý platil v celej Európe ešte predtým, než sa príjmu záväzné číslo pre niektoré materiály. No a na záver by som chcela ešte dodať, že recyklácia nefunguje tak, ako v rámci prvej generácie. Nie je to downcycling, je veľa dôvodov, napríklad pre materiály, ktoré sú v kontakte s potravinami, existujú dôvody, aby sa použili na iné aspekty, no ale to je iný problém. No a my sa chceme sústrediť hlavne na metódu pre certifikáciu. Existuje metóda používaná v Belgicku a to by mohla byť jedna z možných ciest Stratégia pre plasty sa sústredí aj na inovácie. Je dôležité, aby sme sa venovali inováciám a my, Európsky chemický priemysel a jeho zástupcovia, musíme zohrávať, zohrávať dôležitú úlohu nielen o vzťahu k mechanickej, mechanickej recyklácii, kde sa používa chémia, napríklad tiež mieru recyklácie, ale dôležité sú inovácie v oblasti chemickej recyklácie. No a to e, v stratégii pre plasty nie je zohľadnené dostatočne. Waste to chemicals e, to by trebalo lepšie zohľadniť ako v minulosti. Je to užitočná možnosť, ktorú treba brať do úvahy, keď sa napríklad stanovuje, koľko e, materiálu sa je treba recyklovať. Je to napríklad možnosť pre materiály, ktoré nie sú futbalovými materiálmi a je to možnosť na odstraňovanie lát, látok z niektorých materiálov. A na záver by som chcel povedať, že náš priemysel sa podiela na hľadanie nových technológií, napríklad CO2 ako základná, základná súrovina to je zaujímavá alternatíva. Existujú aj rôzne mnohé ďalšie pilotné projekty, alternatívy, napríklad obnoviteľné krmivá. Takže treba zohľadňovať cyklus, životný cyklus a treba dosiahnuť hospodárske a ekologické výhody, keď v budúcnosti budeme lepšie využívať tieto alternatívne súroviny. odpad a znečisťovanie, nuša, no eh, môžeme skonštatovať, že to mu pozornosť, eh, veľkú pozornosť venuje eh, verejnosť, ale verejnosť tu má veľkú zodpovednosť, pretože je to spoločná zodpovednosť tak výrobcov, ako aj spotrebiteľov a verejných inštitúcií, pretože keď idem po diálnici a vidím, že na parkoviskách že hory odpadu, tak eh, musím povedať, že aj štát tu musí zasiahnuť. Eh, nie, že my ako priemysel nechceme prísť zodpovednosť, eh, nepotrebujeme. My konáme na jednej strane proaktívne, napríklad Operation Team Sweep, je spolu s antwerpským prístavom sme podpísali dohodu, aby sme čo aby sme predchádzali eh, odpadom a to robíme aj v budúcnosti v rámci plastových konvertorov. My investujeme tiež do vzdelávania. Vidíte tu dodávku plasty, mobil je to dodávka kde? Sa môžu vzdelávať žiaci v tom, aby recyklovali plasty. No a skonštatujeme len toľko, že to bolo veľmi užitočné. Na európskej úrovni existujú rôzne dobrovoľné záväzky, napríklad pri zverejnení stratégie, aby sa zvýšil miera recyklácie, aby sme zabránili tomu, že tieto materiály sa dostanú do prírody. Ďalej je tu ešte reaktívny systém, kde ide hlavne o prevenie stráta Teraz to ide tiež o aktivity na očistenie antverského e, prístavu. Teraz e, mikroplasty, sú návrhy, chcela to obmedziť, myslím, že to treba obmedziť e, na zámerne zavedené plastové látky. Dôležité je, aby opatrenia, ktoré sú prijaté, boli pomerné a primerané. Potrebujeme jasnú definíciu toho, čo znamenajú mikroplastické látky. Treba zohľadniť všetky možnosti regulácie, nielen v rámci REACH. Výsledok treba samozrejme garantovať a dôležité je, aby sa vylúčili neakceptovateľné riziká v rámci stratégie. Je tiež legislatívny návrh pre plastové látky, ktoré sa len raz použijú, ale chýba definícia jednorazových plastov, čo to vlastne znamená. V podstate je to eh, zmysel, pretože plasty sa dajú používať viackrát. Otázka je, ako to celé použije a aplikuje. Takže celý produkt je jednorazový, ale dá sa to spracovať na to, aby to malo viac použití. A keď sa budeme sústrediť len na jednorázové materiály, tak tá vedomie verejnosti sa no A Preto je dôležité dávať pozor aj na to, ako to vyzerá s odstaňovaním jednorázových materiálov. Ja nechcel, aby som plávať v mori, kde sa znáša plastový príbor. Takže e, nemôžeme diskriminovať len plasty, ale treba dávať pozor aj na iné materiály. Ja viem, že to bolo veľmi rýchle, ale som ochotná odpovedať odpovedať na všetky otázky. Thank you very much, Madam Chcem zvorazniť, že recyklácia ako taká nezabezpečuje trvalú udržateľnosť. Lepšie obaly pomáhajú minimalizovať e, e, odpady e, z potravín a toto je oveľa väčší problém než obaly. Obaly by mali vždy chrániť produkty, a teda minimalizovať e, odpady, to, tu by sme nemali robiť kompromisy. E, tvorba hodnot je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o udržateľnosť. E, to, čo sme sa naučili, je, že postup je možný iba, keď tu sú preferencie spotrebiteľov. Inak môžete prísť o všetku dobrú prácu Treba sa e, sústrediť na systémové, holistické prístupy, čistý dopad na e, životné prostredie. Každý krok hodnotového reťazca treba pokryť. E, keď počítate dopad na životné prostredie, treba zbierať odpady, komunikovať s, so spotrebiteľmi, recyklácia E, nepomôže vždy. Bolo by najhodnejšie, keby tieto dva dôležité e, ciele sme naozaj oddelovali a aby e, sme mali pre nich k dispozícii oddelené osobitné opatrenia. Toto je, čím sme sa riadili v poslednom desaťročí. Dúfame, že to ostane dôležitým nástrojom aj pre budúcnosť. Dôležitosť, dôležité je E, že sme videli, že, sa to, že sme si to overili v reálnom živote. Najlepším príkladom tohto možno bolo nové inovatívne balenie pre mleté meso, e, ktoré sme zaviedli v roku 2017. E, vieme si len predstaviť, aký by to malo potenciál, keby sa vo väčšej miere takýto prístup uplatnil napríklad v vašich miestnych supermarketoch aký by to malo vplyv na e, zniženie e, plastov. Čo sa nám podarilo e, urobiť bolo, že tu máme menšie o 50 menšie použitie plastov. 12 mesiacov po spustení vieme teraz istotou povedať, že spotrebitelia od nás žiadajú takýto vývoj aj v prípade iných produktov a kategórií. Pravdepodobne preto, že tu je tak ľahko viditeľná zmena k lepšiemu. A tie malé absolútne e, e, čísla samozrejme odrážajú e, Fínsko, ale 50 to samé o sebe je veľmi významné. A hlavným dôvodom, čo sme dostali túto cenu, bolo zvýšenie efektivity vychádzajú z analýzy životného cyklu, redukcie eh, uhlíkovej eh, stopy, ktorá bola eh, na úrovni 30 Všetky indikátory ako využívanie energií aj prírodných zdrojov boli veľmi pozitívne. Náš nový obal nie je dokonalý z perspektívy recyklácie, ale bez pochyby ide o veľký krok smerom, bližšie smerom k udržateľnosti. pokrok e, v udržateľnosti si uvedomíme hlavne, keď ide o prepojenie s inými faktormi. Inými slovami, akýkoľvek negatívny e, vývoj by vlastne takýto mm, pozitívny vývoj e, zastavil. Úloha obalov je chrániť výrobky. Aj malé zvýšenie v odpadoch môže úplne anulovať akýkoľvek pokrok v oblasti e, obalov. Keď budeme vyvíjať lepšie obaly, e, e, podarí sa nám aj zachovať potraviny dlhšie čerstvé, čo opäť zníži odpady z potravín. Ciele dosiahneme iba vtedy, keď nezanedbáme žiadne ohnívko z celého reťazca E, ten e, záverečný výsledok musí byť vždy pozitívny. Musíme mať na mysli e, obehové hospodárstvo. Odhadovanie odpadov to je nekonformný prístup, škodlivý pre spotrebiteľov, nie je zlučiteľný teraz recyklovateľnosťou plastu. Mali by sme sa sústrediť na korektívne opatrenia, ktoré eh, by vlastne spôsobili, že pre spotrebiteľa bude ľahko pochopiteľné, čo je správnym správaním. Navrhujeme teda následovné kroky na to, aby sme prekonali výzvy, eh, pred ktorými stojíme. Poprvé pokračovať eh, ďalej na ceste k prevencii odpadov v prípadoch, kde recyklácia a redukcia materiálov nie sú zlučiteľné treba vychádzať z vedeckého hodnotenia environmentálneho dopadu, čo by nám e, pomohlo príjmať environmentálne inteligentné riešenie v individuálnych prípadoch. Po tretie, treba sa zaprať novými možnosťami e, opätovného využívania a recyklácie. Pravdepodobne v oblasti recyklácie a príslušných technológií dôjde k zlepšeniam, ako to už povedali predrečníci. Po štvrté, treba zvyšovať povedomie spotrebiteľov a zainteresovaných strán. Nedostatok pochopenia eh, vedie k eh, zmetku spotrebiteľov. V budúcnosti všetky kroky musia viesť k udržateľnému rozvoju, inak to bude mať vplyv na akceptovanie zo strany spotrebiteľov čo by stiažilo všetkým zainteresovaným stranám dosiahnuť stanovené ciele v oblasti uh, narábania s odpadmi. Najdôležitejšie, uh, pokiaľ ide o uh, ekologické produkty, je, že spotrebitelia chcú, chcú robiť trvodržateľné rozhodnutia vo svojom každodennom živote. Kvôli tomu musíme pracovať ďalej na ekologickejších e, obaloch. Tento cieľ sa nemôže ohroziť iba čiastočnou optimalizáciou v jednej e, časti reťazca. Treba sa teda sústrediť e, aj na prístupy spotrebiteľov a napokon všetky zainteresované strany sú dodávateľia, výskumníci, potrebujeme aj legislatívcov, aby nám pomohli lepšou legislatívou Všetky zainteresované strany sú dôležité. Dámy a páni, ďakujem za túto cenú príležitosť podeliť sa s vami o naše náhľady. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela vyzvať Európsku e, komisiu, pána Výskasa, aby sa e, Sadavska sa, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto iniciatívu prichádza naozaj e, včas. A príspevky, ktoré som si doteraz vypočul, myslím, potvrdzujú, že e, sme na správnej ceste. Príprava a stratégie sa totiž vyžadovala veľmi rozsiahle konzultácie, Ehm, my sme teda nevypracovali prvý strategický dokument o plastoch, ehm, prvý bol v roku 2013, ktorý tiež ehm, nám priniesol veľmi zaujímavé poznatky a bol pre nás zdrojom usmernenia vedomostí ale teraz, keď sme sa začali zaoberať e, obehovým hospodárstvom, chceli sme e, to tiež e, vlastne dať do správneho kontextu a vypracovať nie niečo, čo by bolo nulovou hrou, ale niečo, čo by prinieslo pozitívnu zmenu. Niektoré návrhy by si vyžadovali v budúcnosti legislatívne zmeny ale my eh, sme presvedčení, že sa nám to eh, podarí napokon zrealizovať. Našu stratégiu sme postavili na eh, štyroch hlavných pilieroch. Jedným z nich je ekonomika. Veľa argumentov už v tejto súvislosti zaznelo v súvislosti s tým, že ako prispieme k plastom, to nie je inteligentné a neudržateľné. Plasty boli kľúčovým eh, materiálom eh, pre nás eh, počas viacerých desaťročí. Produkcia sa 20-násobne zvýšila len v posledných 6 rokoch, takže to ukazuje, ako dôležitý je tento nástroj a pravdepodobne jeho význam bude sa ešte zvyšovať. Ale čo musíme e, začať kontrolovať je to, čo sa udeje mm, po ukončení obdobia používania. E, E, tu sa musíme zaoberať e, otázkou ekonomiky, nielen ako používame tieto materiály, ale čo so sekundárnymi plastami, plastami na konci svojej životnosti, ako ich e, opäť uviezť do života. Ďalšou dôležitou témou je environmentálny problém znečisťovania. Naozaj sa to vymklo spod kontroly, ako vidíme na príklade situácií v odpadu v moriach, ale aj hm, inde. Naozaj to nie je pod kontrolou a ja um, ehm, Dúfam, že e, zákony, na ktorých e, pracujeme, pracujeme na e, rámcovej smernici o odpade a podobne, prinesú podstatné zmeny, prinášajú prísnejšie ciele, prísnejšie pravidlá, prísnejšie požiadavky, pokiaľ ide o zodpovednosť výrobcov ale samozrejme, treba tu e, toho urobiť oveľa viac a my sme na to pripravení. A potom e, je tu otázka e, inovácií, už to tu zaznelo, musíme sa na veci pozerať v novom svetle, musíme sa doberať plastami, plastami aj z tohto pohľadu, z čoho sú vyrobené, vyrobiť recyklovateľnejšie plasty, odburateľnejšie, e, tak aby plasty neboli príčinou predčasnej e, obsoletnosti produktov, zaoberať sa novými možnosťami dizajnu, navrhovania produktov. No a na tejto planete nežijeme sami, keď sa pozrieme na e, štatistiku a spotrebu jednotlivých regiónov, e, je tu naozaj exponentný nárast v iných častiach e, sveta. Problém je horší než v Európe. Takže to, čo robíme my, nepostačuje. Musíme ukázať ten správny smer, že máme tu riešenia. Vidíme, že iné krajiny, firmy, v iných častiach sveta tiež uh, rozmýšľajú nad riešeniami, takže deje sa to všetko naraz v súčinnosti, ale je dôležité, aby sme tu mali celistvú stratégiu, podľa ktorej budeme postupovať. My sme teda pripravení na to, ale na to budeme e, naozaj potrebovať aj podporu spoločnosti, zainteresovaných strán, všetkých ekonomických aktérov a z tohto dôvodu veľmi vítame e, dobrovoľné e, záväzky Plastics Europe, ale aj mnohých individuálnych firiem. Preto je dôležité tá, tá výzva, ktorú sme začali v súvislosti so stratégiou pre plasty, kedy sme sa spýtali firiem, do akej miery by boli schopní zakomponovať recykláciu plastov do navrhovania svojich produktov, aby sme vedeli, do akej miery je to možné. A ak to nie je možné, musíme pouvažovať, ako e, pomôcť e, priemyslu, ekonomikám, firmám ísť cestou väčšej udržateľnosti e, v oblasti plastov. Takže my dúfame, že naozaj toto pomôže zmeniť smer, svet, ale samozrejme musíme tak robiť spoločne. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia. Eh, kto by sa chcel ujať eh, slova? Pán Florent. Ďakujem pekne. Ja som eh, pozitívne prekvapený týmto strategickým návrhom komisie. Celkom sa mi pozdáva. Mám otázku pre posledného rečníka za komisiu. Eh, komisia nadniesla, nemecký eh, komisár nadniesol, že komisia plánuje zavedenie eh, dane z plastov. Môžete k tomu niečo bližšie povedať? A potom tu máme čínsky zákaz dovozu. Ako to vyzerá tak, že ak je to zatvorené v Číne, ako to bude pokračovať? Sú tu nejaké šedé cesty na nejaké oficiálne už dávno e, uzatvorené skládky. E, Čo je potešiteľné, ukázali ste, že už existuje opätovné používanie hodnota e, týchto produktov sa pritom zachováva, alebo tu zaznamenávame downcycling. A zástupkynia Cefek, ktorá e, hovorila vo svojom rodnom jazyku, čo sa mi veľmi páčilo. Sekundárne e, trhy sem, sekundárne trhy tam. Nepotrebujeme tu napokon naozaj štandardy. Takže keď sa niečo recykluje a robí sa to e, najlepším možným spôsobom, nepotrebuje potom tento tovar nejaký uh, uh, Eh, štandard, aby môj švagor mohol nakúpiť tento materiál a vyrobiť eh, z toho okna. Keď nebude mať istotu, tak tento materiál nenakúpi. Ďakujem. Ďakujem pani Dali. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a diskutujte s nami na túto tému je, eh, je to téma, ktorá je veľmi e, drahá nášmu e, eh, srdcu, keď už len pomyslíme na to, koľko plastov uniká do e, životného prostredia na suši aj na moriach a vedie tiež k ekonomickým škodám. Chcela by som sa sústrediť na e, od, odpady v moriach. Prededávnom som e, sa zoznamila s výsledkami výskumu v Nemecku, kde sa hovorí, 95 plastov znečistujúcich oceány pochádza z e, iba desiatich riek. Hovoríme o 8 miliónoch tonách plastov, ktoré sa každý rok dostanú e, do oceánov Takže to je jeden, eh, jedno nákladné auto každú minútu. Ja prichádzam eh, z Malty v stredozemnom mori. Keď som sa pozrela na tých eh, top 10 riek z tejto štatistiky, spomína sa tam aj rieka Nine, Nil, aha, ktorá vlastne ústí do stredozemného mora ktoré sa teda popisuje ako to, ktoré je, e, patrí k tým najznečistenejším e, plastami a e, teraz k mikroplastom, ktoré veľmi poškodzujú život v moriach. Zaujímali by ma názory našich panelistov, hlavne pani, ktorá zastupuje CZ Risk, Eh, bolo by dobre, keby sa vyjadrila k možnostiam eh, očistenia morí od mikroplastov. Samozrejme, toto neznamená, eh, že ako Európska únia by sme nemali začať krokať, pretože samozrejme nesprávne narábanie s plastami a obhadovanie plastov sú hlavnými príčinami. Ale chcela by som ešte k téme plastov niečo spomenúť Chcela by som sa spýtať, či bioplasty môžu pomôcť v e, procese e, prechodu smerom k redukcii e, objemu mikroplastov v našich oceánoch. Vypočula som si negatíva bioplastov, ale keď hovoríme o bioplastoch, hovoríme aj o materiáli, ktorý sa môže rozlošiť do 25 eh, mesiacov. Takže vyvstáva tu otázka, či by toto mohlo byť riešenie. A hovoríme o využívaní plastov, že je to veľká výzva. Je to veľká výzva, ale je to aj príležitosť. A tu by som chcela odkázať na uh, E, narábanie e, s plastami z e, elektronických výrobkov. To môže mať veľmi pozitívny ekonomický prínos, keď sa k tomu správne prístupí. Takže mali by sme podporovať zbieranie a triedenie a takisto aj produkty podľa ekodizajnu by mali zjednodušiť možnosti triedenia a recyklácie. Musíme teraz zabezpečiť, aby sme sa zabrali toto stratégiou v jej celku, pozerať na plasty e, e celistvo, e, určité výzvy nám z dlhodobého hľadiska môžu e, priniesť aj príležitosti. Ďakujem. Teraz pán Afronte. Grazie, Presidente. Ehm, Ďakujem pekne. Vo všeobecnosti vidíme, že je tu určitá zhoda. Zhodujeme sa, že treba pracovať v oblasti e, prevencie, recyklácie, lepšom využívaní, ekodizajne a tak ďalej a tak ďalej. Mm, aj e, tieňoví spravodajcovia e, pracujú v tomto duchu. Ja by som chcel využiť prítomnosť expertov, prítomnosť zástupcov priemyslu, ktorý vyrába plasty. Aké sú perspektívy e, z vášho pohľadu? Poprvé, pokiaľ ide o prítomnosť plasto, e, e, nebezpečných látok v plastoch, vieme o bisfenole, o prekurzoroch chlóru, látkach, teda, ktoré e, sú problematické, e, aj keď sa plasty používajú, aj e, už v podobe životnosti daných e, produktov. Takže ako sa venujete tomuto typu problémov? Po druhé, mikroplasty. Nevidím tu veľké perspektívy. Kolegyňa Dali sa e, spýtala na e, e, rizika, takže túto otázku mám aj pre sektor. Takže to, čo dobrovoľne e, vkladáme do určitých produktov, to je jedna vec, ale druhou, druhým veľkým problémom sú mikroplasty, ktoré vznikajú na konci životnosti určitých produktov. Takže aký je prístup priemyslu, aby sa riešil tento problém? A potom ďalšia moja otázka, ako vidíte otázku bioplastov. Je to naozaj perspektíva, nenahrádzame jeden problém ďalším. Je eh, to pravda, keby sme eh, oddelili plasty od fosílnych zdrojov, mali by sme tu už určitý výsledok, E, takže chcel by som sa spýtať, e, či e, sa sektor hýba aj smerom k bioplastom a aké perspektívy tu v tejto oblasti sú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja teraz som slovo pani Delajej. Ďakujem pekne, predsednička. Ja myslím, že sa dá skonštatovať, že konsenzus o znižení spotreby s tým súhlasíme so znižením spotreby plastov a zvýšením miery recyklácie. Otázka je náhrada plastov odolnejších, odolnejšími materiálmi. Mhm, príklad už niekoľko rokov naši producenti používajú plastové bedničky na producenti ovoce a zelení používajú plastové bedničky. Predtým používali e, ľahké drevo z lesov No a to je rovnaká vec, ako použitie plastových fliaš. Mohli by sme to nahradiť inými materiálmi, ako sklo, pretože táto fľaša si vyžaduje veľkú energiu na recykláciu. Takže ja myslím, že treba sa zaobrať tiež otázkou náhrady plastov inými materiálmi, ktoré šetria viacej životné prostredie. Ďakujem pekne. Pani Bonafé. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Už zaznelo veľa otázok, to mi dovoluje e, trošku e, hĺbky tohto problému, ktorý mi leží na srdci. E, chcem v prvom rade poďakovať komisii za prezentáciu tejto stratégie o plastoch, ktorú naozaj vítame s veľkým entuziasmom. A je to naozaj krok e, smerom k naozaj k prechodu k e, obehovému hospodárstvu. A táto stratégia nám dovolí venovať sa dvom témam. Na jednej strane ide o boj proti uh, znečisťovaniu a obzvlášť znečisťovaniu morí. Uh, tu z môjho pohľadu ešte sme úplne nezanalizovali uh, dopady na budúce generácie a zároveň nám táto stratégia umožňuje sa dostať trochu ďalej e, v oblasti obehového hospodárstva. Nezabúdajme tu na slovičko hospodárstvo. Takže keď naozaj chceme o udržateľný model, chceme udržateľný model, musíme vychádzať z tohto slovička hospodárstvo. Táto stratégia nám umožňuje urobiť krok e, e, vpred a e, prispôsobiť náš model e, tým výzvam, pre ktorými stojíme, pokiaľ o životné prostredie aj naše technické možnosti. Chcem sa spýtať expertov e, na sekundárne materiály. Keď sa pozrieme E, na všetko z uhla e, obehového hospodárstva, pozeráme sa na prevenciu, pokiaľ ide o generovanie odpadov, zvlášť plastových, keďže tieto majú veľký vplyv na boj proti znečisťovaniu. Tu treba povedať, že už v balíčku obehom hospodárstve e, tu máme veľa opatrení, pokiaľ ide o prevenciu, pretože prevencia e, je už e, dôležitým spôsobom e, ako zabezpečiť, že kráčame smerom k obehovému hospodárstvu. Druhou témou je recyklovateľnosť a už aj balíčku pre obehové hospodárstvo. Tu máme viacero opatrení, napokon aj zvýšenie cieľov recyklácie a vo, vše, vše, vo všeobecnosti, ale aj pokiaľ ide o plasty. Plasty, pripomínam, patria k tým najmenej recyklovaným eh, materiálom vôbec. Keď recyklujeme, samozrejme, eh, našu úlohu sme si ešte nesplnili úplne, na to, aby sme vytvorili priemysel recyklácie. Mm, potrebujeme tu zabezpečiť udržateľnosť. Takže to, o čo žiadajú eh, výrobcovia plastov, ale nielen oni, je zabezpečiť obzvlášť pokiaľ ide o e, plasty. Výroba e, nových plastov je lacnejšia než recyklácia a ceny komodít sú dosť nízke. Takže aké mechanizmy tu sú, aby sa vytvoril e, trh s týmito sekundárnymi súrovinami, ktoré by vlastne vystupovali z priemyslu recyklácie? Myslím, že musíme naozaj veľa konať v oblasti separovaného e, zberu, to je dôležitý aspekt. Ale bola by som rada, keby e, sme vstúpili trošku hlbšie do tejto témy. Podľa mňa e, je toto tá dôležitá oblasť, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo. Ak sa nejaká časť nevyužíva, tak je to nevhodné. Ďakujem pekne, pán Pedičíny. Grazie Presidente. Io cercherò di non ripetere Ďakujem, budem sa snažiť neopakovať to, čo už zaznelo. V prvom rade, pokiaľ ide o zákaz určitých typov e, škodlivých plastov, alebo e, potrebu odstranenia nebezpečných látok z plastov hlavne ktoré sa používajú v kontakte s potravinami ako vtalaty, bisfenol, látky, o ktorých sme už veľakrát diskutovali tu na našom výbore. E, balíček, odpadový balíček, ktorý sa prednedávnom prijal, e, hovorí tiež o e, odpadoch v moriach, o znečtení v moriach, ale to nepostačuje, potrebujeme tu silnejšie kroky. Už sa to spomenulo mikroplasty, výskum, ktorý je tu potrebný, informačné kampane občanov, pokiaľ ide o e, znečistenie morí. Um, a ďalšou témou je e, spaľovanie plastov. To pre nás nie je alternatíva. Žiaľ, príliš často ešte e, dnes počujeme o generovaní e, tepla e, z e, plastov a vlastne využívanie takéhoto tepla na miesto klasických palivových látok. To je v úplnom kontrakste s princípmi obehového hospodárstva. Vytvára to takisto toxické látky, ktoré znečisťujú ovzdušie, extrémne škodia ľudskému zdraviu. A preto sa chcem spýtať komisie, Um, čo chce robiť, pokiaľ ide o problém spáľovania plastov. Pani Grosted, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja myslím, že je tu problém s recyklážou, pretože isté hovorí sa 800 tisíc písalo petíciu, ale z 500 miliónov. Čo to znamená? No, ja u nás eh, myslím, že zaviedli sme isté možnosti separácie odpadov a recyklovania, ale to sa v podstate za 20 rokov vôbec nezmenilo. Ja keď si kúpim mlieko, tak eh, to v plastovej flaši. Keď eh, zmením výrobca a chcem si kúpiť mlieko od lokálnych výrobcov. No a v priebehu niekoľkých týždňov som sa dozvedela tlači, že je tu problém, pretože tie plasty, ktoré používajú, nie sú recyklovateľné, no a je tu teda veľký problém. Možno tá, ten, tie plasty boli lacnejšie, ale neboli recyklovateľné a e, kúpim si preto mlieko veľkého producenta, pretože to sa dá recyklovať, ten obal. No a to ukazuje, že existujú plasty, ktoré sa nedajú recyklovať a tie treba zakázať. Alebo treba zakázať priemyslu, nech nájdú výsledok a nemôžeme ďalej produkovať materiály, ktoré sa nedajú recyklovať. To je prvá vec. Druhá vec, princíp znečisťovateľ platí. To katastrofa, to znečistenie morí a oceánov. Treba to zastaviť. No, Európa sa môže snažiť, ale je treba, aby sa príjmali rozhodnutia na medzinárodnej úrovni, pretože vidíme krásne pláže v Ázii a tých morí, ale neukazujú fotky morského prostredia a to, čo je hneď eh, na týchto plážach. To je, to obrovské znečistenie. No, ja myslím, že na to nevíme z dobrého konca. Ďalej tá daň. Európska komisia nám predstavila stratégiu v oblasti alebo pre plasty v januári, no a odtedy pán Ottinger, komisár pre rozpočet, navrhuje daň pre plast, z plastov, aby kompenzoval stratu, ktorá vznikne v rozpočte odchodom Veľkej Británie. Podpredseda pán Katajnen povedal, že on má pochybnosti, uplatňovaní takéhoto opatrenia v Európe. Ja mňa by zaujímalo, čo si o tom môžeme myslieť. No a Európska komisia zainvestovať do nových technológií, do vývoja inteligentnejších plastov. No a na záver otázka nejakého eh, pastu pre eh, nejaký výrobok. Je to niečo, čo je dôveryhodné, eh, realistické. No, to sú všetky otázky ale v každom prípade myslím, že sme veľmi sklamaní. Pri tejto otázke sme očakávali viac. Čas beží a moria sú čoraz viac nečistené. Pán Demesmaker, ďakujem pekne. Na prvom mieste by som chcel poďakovať rečníkom, expertom za ich prednášky. My vypracovať túto správu a preto vypočutie je veľmi dôležité. Ďakujem komisiu, som hovoril, že táto stratégia je dôležitý krok správnym smerom. Nie je to stratégia boja proti plastom, to nemá tak byť. My chceme zaobchádzať s touto látkou úsporne a chceme vytvoriť obehové hospodárstvo nesmieme myslieť len na samotný materiál, musíme myslieť na zmenu a prechody na nové modely, na nové spotrebiteľské modely, nové výrobné modely, inteligentné modely v rámci celej celého pro, reťazca potrebujeme sa zaoberať produktovou politikou, odpadovou politikou aj chemikáliami. A No a mňa by zaujímalo, ako to celkom vidíte. No a po druhé, často počúvame, že je ťažké niečo zmeniť, treba zmeniť mentalitu. Nie je jednoduché, to nie je jednoduché, ale keď sa každý deň nepozerá na marketing, na reklamu, tak je to presne to, čo výrobcovia robia. Oni chcú ovplyvňovať správanie spotrebiteľov a darí sa im to. Oni nás dokážu presvedčiť, že produkt, ktorý predtým neexistoval a ktorý sme nepotrebovali, je zrazu pre nás nevyhnutný. Inými slovami, výrobcovia vytvárajú potreby spotrebiteľov. A keď sa im to tak dobre darí, tak sa im musí aj podariť Ehm, si podariť rozšíriť obehové, obehové hospodárstvo a začlení to do identity svojej značky. Konkrétna otázka pre jednej, jednu expertku. Hovorili ste, že nebezpečné látky sú e, veľkou obavou. Hovorili ste, že nemôžeme konať prenáhlenie a treba sa sústrediť na chemickú, chemické recyklovanie a ako zaistujete, aby toto prispelo aj k hľadaniu riešenia. A posledná otázka, inovácie. Inovácie treba podporovať, treba vytvárať stimuly. Go čo robiť, aby celá stratégia bola úspešná. Ďakujem pekne pani Auken ešte. Ďakujem veľmi pekne komisii. Mám pár veľmi konkrétnych otázok, ktoré sú spojené o rozhodnutí o plastových taškách, ktoré sme prijali v roku 2015. Mňa by zaujímalo, či komisia chce zaviesť jasné, jasný zákaz oxoplastov. My vieme, že to je horšie ako čokoľvek iné. Znamená to, že sa to rozkladá na veľmi malé čiastočky, nedajú sa to a vôbec ani pozbierať, len to leží v okolí a mení sa to na mikročastice. A my musíme byť znepokojení, že polnohospodárstvo to používa na, na prikrývanie jahôd, a prikrývajú tým jahody, ale rozpadne sa to na malé časti a nedá sa to pozbierať. A mieša sa to s pôdou. A treba hovoriť o biodegradovateľných plastoch ale jednorazové plasty, prevencia musí byť prvou, druhou aj treťou prioritou, keď sa hovorí o plastových taškách. Takže dá sa urobiť pomerne veľa, čo by mohlo zabrániť užitiu plastov. Dá sa uvoliť záloha na fľaše alebo zistiť dostupnú vodu, namiesto toho, aby sme mali vodu vo fľašiach. Takže jednorazové plasty, to je nepriateľné. No a samozrejme, nikdy nemôžeme mať plasty, ktoré eh, sa vyhadzujú do prírody. Samozrejme, je to nebezpečné, ale myslím, že to treba v každom prípade obmedziť a ja som presvedčená o dobrovoľných dohodách. Priemysel povie áno, ale ja myslím, že my potrebujeme celkom jasné požiadavky. Na záver, tie plastové tašky, my potrebujeme nejak vypočítať, koľko plastových tašiek sa používa. V Dánsku vláda v podstate zrušila ministerstvo životného prostredia, že nemá sa používať. A potom s tým netrebalo nič robiť. Ale my nemáme spôsob, nedostali sme spôsob výpočtu od komisie. Slubovali nám túto metódu, malo to už byť pred rokom, aby sme zastavili šírenie tej myšlienky, že v krajinách ako Dánsku nie je žiadny problém. A práve namiesto toho máme smiešné iniciatívy iných strán. Dobre, my sa musíme sústrediť na jednorazové plasty a treba by sme mali dobré nástroje na riešenie tejto situácie. Ďakujem pekne za váš príspevok. Ďakujem pekne a teraz pani McGuinness. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa ospravedlňujem, že som tu nebola na úvod, ale chcela som prispieť do tejto rozpravy o plastoch. Prvé, ja som v lietadle že z letu do Bruselu využila množstvo jednorazových plastov, šálka, príbor, smotana do kávy, cukor. Máme problém v všetkých sektoroch. Aj my sme vinníkmi, máme tu plastové fľaše. Ďalšia vec, chceme znížiť mieru použitia plastov, ale v niektorých prípadoch sa to používa na rozkladňovanie potravín. Takže je tu istý konflikt Tretia vec, doma, a ja sa veľmi snažím všetko recyklovať. Čo sa týka plastov, tak neviem, netuším, ktoré sa dajú recyklovať a ktoré nie. Ja sa snažím umyť plasty a vysušiť ich a, a neviem, že či náhodou neplýtvam vodou, mám veľa plastov, ktoré sa nedajú recyklovať. Ešte jedna oblasť, ktorá používa plasty, a pani Auke na tom hovorila, to je polnohospodárstvo. Je to užitočný nástroj na pestovanie plodín, ale musíme vedieť, eh, kam ďalej putujú tie plasty a musíme nájsť niečo, čo, eh, čím ich nahradíme. No a v hospodárstve rieši mnohých našich problémov. Mnohí z vás sú znechutení nedostatkom pokroku. Tak eh, dal sa, že kvôli zákazu zo Číny, tak o, tá osveta je veľmi, veľmi veľká. No a Írsko je najväčším používateľom plastov, takže je to dôležitá téma Írsku a myslím, že to nie je na škodu veci. Ďakujem pekne. Tým sme sa dostali na koniec zoznamu rečníkov a opätovne dostanú slovo naši experti a zástupcovia komisie, aby sa vyjadrili a zodpovedali na otázky prispeli do rozpravy. Pôjdeme v rovnakom poradí ako na začiatku, takže najskôr dostane slovo pani Valbert. Ďakujem veľmi pekne. Áno, zaznelo tu veľmi veľa otázok. Nebude jednoduché na všetky zodpovedať. To otázky týkajúce sa bioplastov, či to je riešenie, to byť príspevok k lepšiemu zaobchádzaniu za plastami, ale myslím, že treba rozlišovať. Existuje rozdiel medzi biodegradovateľnými plastami a bioplastami, teda tých, ktoré majú biologický pôvod. No a ten, ktorý je vyrobený z biologických materiálov, neznamená automaticky, že sa to dá, že sa to rozloží v prírode. No, biomasa, ktorá sa e, využíva, by sa ktorá, ktoré sa podobajú na plasty z petrochemických priemyslov a tie sa tiež nedajú voľne rozložiť v prírode. Takže ja nemyslím, že to je automatické riešenie. Existujú však biodegradovateľné materiály, ale nedá sa všetko hádzať do jedného vreca. Existujú bioprodukty, ktoré sa dá, sú biodegradovateľné a tie majú prídenú hodnotu. Ale treba vedieť, čo s tým robiť, aj keď ide o ich likvidáciu. Tie treba tiež e, separovať, pretože ak sa e, pre s inými materiálmi je to komplikované. Už sme počuli, že komplikované korektne a správne separovať. Takže ak bioplasty sa dostanú iným plastom, tak to vytvára problém. Znečistí to materiál, to sa nedá dobre recyklovať a tým by klesla kvalita. No ja nemám riešenie, treba ešte veľa vecí urobiť v tomto a dôležité je, aby sme príjmali dobre uvážené rozhodnutia ale tu zazneli veľmi rôzne otázky mm, tému prítomnosti rizikových látok. No a vzniklo isté znepokojenie, no a existencia kúcich látok sa dá e, vyriešiť chemickou recykláciou, napríklad do sofilíza, je možné rozložiť plasty a bezpečné látky sa dajú oddeliť tým, by sa vytvorili zase pôvodné poliméry. Ďalej sú tam ďalšie rizikové látky, ktoré sa pomocou chemickej recyklácie dajú parovať. Dajú sa vytvoriť látky, ktoré sa potom dajú zase opätovne použiť v chemickom priemysle. a potrebujeme ďalšie investície do inovácií na že existujú rôzne postupy v malom rozsahu, ale treba to otestovať celoplošne. No a to je jeden z mojich návrhov, ak sa má investovať do inovácií, tak Nebola tá správna oblasť. Chemická recyklácia je dôležitá. No a na záver sa chcem venovať tým nebezpečným látkam. Sú nebezpečné, ale to neznamená, že by sa nedali recyklovať. Vždy je možné nájsť spôsob na základe hodnotenia rizík, a predovšetkým je veľmi dôležité rizika pre e, ľudí a prírodu v iných oblastiach, keď preukáže, že neexistujú tu riziko a že socioekonomické výhody sú väčšie ako nevýhody, tak by bolo možné tieto materiály recyklovať. No a tak to je uvedené aj v legislatíve na smernici REACH, je to veľmi dôležité, ale teda veľmi dobré, dobrý legislatívny akt, eh, experti, ktoré hodnotia rizika. Dva rôzne výbory dajú sa tak príjmať dobré rozhodnutia o tom, či rizikovať materiály alebo nie. Aj v tejto oblasti teraz existujú povolenia, no a ja myslím, že ak to uh, vedecky, tak to bude možné aplikovať aj pre iné materiály. Áno, zaznela ešte ďalšia otázka o Best Pools, teda pár, pardon, vo vzťahu k pasom, no, v každom prípade existuje samozrejme možnosť použiť dobrú komunikačnú politiku, oblasti celého hodnotového reťazca, až kým sa produkt nedostane k spotrebiteľovi. A často sa tam strácajú informácie. No, ak sa produkt používa už 20 rokov a skončí odpade a má sa recyklovať, tak je to problém. Nevieme celkom vždy, či nebezpečné látky sa v ňom nachádzajú alebo nie. A sme ochotní priemysel, kontakty sa recyklačným, recyklovačným priemyslom, Nemyslíme, že by to malo, malo ísť cestou pasu. Existujú mnohé moderné technológie, existujú rôzne nové veci. Napríklad myslím na technológiu blockchain. To by mohlo byť možné riešenie. Do toho by sa dalo tiež investovať do inovácií, aby sme zistili, ako eh, dať lepšie informácie v priebehu celého reťazca. No. Áno, to je teda všetko a dám slovo ďalším kolegom. Pani Presland. Thank you very much and thank you for all of the interesting... Hovorili sme o zmenách e, správania spotrebiteľov. Ako ste spomenuli, mali sme tu aj svetové kampane k správaniu ľudí. Ľudia chcú e, sa rozhodovať správne. Ak majú možnosť, ak majú na výber, treba im dať ľahké voľby. Krajina, kde sú skládky pre ľudia ich naozaj dobrovoľne prinášajú a to znižuje počet, eh, plastových fliaž na pobrežia a tak ďalej. sa teda, teda, prečo nemáme takýto systém eh, odrádzania, vyhadzovania týchto produktov. Výrazne sa mení veľmi rýchlo správanie, ak sa uvedú do prevádzky malé poplatky na jednorazovo používané výrobky. Napríklad jedli veci alebo pili kávu v tých priamo prevádzkach a neodnášali si ich so sebou. Chcem zdôrazniť, že priorita je redukcia oblasti, tam, kde je to pozitívne pre životné prostredie. Ďakujem. I my vám ďakujeme. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Otázok bolo tak veľa. Začalo by som riešenie e, problému s odpadom. Keď sú tieto otázky, keď sa tu hovorí o bioplastoch, o udržateľných alternatívach, zmes znamená, že sa veľmi ťažko hľadajú riešenia. Zodpoviem tie otázky, ktoré chceli hovoriť o zvýšenej obehovosti. Ona nevyrieši problém s odpadom, len zvýši účinné použitie zdrojov musíme používať inteligentnejšie tie zdroje. Plasty sú tu lepšie a znížiť takto emisie CO2. Otázka znova. plasty Ako každý materiál, plast sa využíva na to, aby sa produkovali veci, ktoré si spoločnosť žiada, alebo si to aspoň myslí, že ich žiada. Pozriem vám, pošlem vám k tomu nedávne štúdie. Dúpost kalkuloval do, dopad environmentálny, ak by sa na globálne náhrady vlastne e, iným materiálom. E, Výrazne dopad na životné prostredie nebude to riešením teda. Takže radšej som za tú zvýšenú obehovosť. A jeden z prvkov e, tu je, že sme natoľko optimálni pri prvom pilieri, znížili sme tvorbu odpadu, čoraz menej obalov z plastov, bezpečné, kvalitné, hygienické potraviny bez týchto obalov. Tým sme zabránili veľkému, veľké tvore plastu, ale teraz sa treba zamerať na to, ako môžeme zvýšiť recykláciu a opätovné využitie, aby v ekonomike zostávali dlhšie. A tu sa dostávam k jednej z poznámok, teda flaška, ktorá sa stáva nerecyklovateľná. To nesúvisí s plastom. Vidím na tej flaške, že je tam napísané PT. Vráťme sa eh, k, prí, eh, k príkladu s vrchnáčikom ako odpadom. Je to PT plast. A prečo je to najrecyklovateľnejší plast? My sa snažíme e, dobrej, e, kvalitné triedenie tohto odpadu. Jedna z priorít zabezme, spečme, aby sa všetky zbierali, triedili, aby sa zlepšilo manažovanie, aby boli kvalitnejšie recykláty. Zostáva tu veľa práce, ale my sme odhodlani pracovať. Je recyklovateľný. Mnohé plasty sú recyklovateľné, treba sa pozerať na ten objekt. Ako ho možno vydáva Čína, pretože hovorí o ekodizajne s plastami, aby sme zvýšili recyklovateľnosť s cieľom zvýšiť obehovosť, trvalo udržateľné využitie. Môžeme zvýšiť e, e účinnosť použitia zdrojov. A je tu teda otázka odpadu. Nemiešajme všetko dohromady. Jedna z otázok odpadu v prostredí je práve tento vrchnáčik. Ľudia ho vyhodia. Videla som e, e, rôzne iné návrhy, kde zostáva tento vrchnáčik pri fľaške upevnený a tým pádom sa nestáva odpadom vedomo napríklad navrhujeme výrobky. To sú oblasti, kde možno inovovať, aby e, plast nebol demonizovaný. Niekto hovorí, že by sme sa mali vyhnúť všetkým obalom s plastov, ale ak, z akého dôvodu? Jeden z príkladov e, e, vý, výrob, alebo teda zmrazovanie, zmrazovanie zeleniny je to e, z dobrého dôvodu plast e, na jedno použitie, pretože chceme, aby zelenina bola zdravá a dobrá, že toto všetko musíme ale zbierať, aby sme ich vedeli re- e, recyklovať. Tieto plasty sú recyklovateľné a na jedno použitie. V tej rozprave o odpade nehovoríme o všetkých. Snažme sa hľadať riešenie, toto je to, čo často počúvam, zmiešané a zastancovia bioplastov, zlepšenie obehovosti, výroba plastov s rôznymi materiálmi. Zmiešané plasty, CO2, iný odpad a obnoviteľné. Všetky tieto opcie zostávajú otvorené s cieľom zlepšiť E, účinné použitie zdrojov a zníženie skleníkových emisí. Využívajme vedu, fakty, aby sme si pomohli hľadať skutočné riešenie pre spoločnosť. Posledný e, aspekt sa týkal mikroplastov ako náhle budú v prostredí, je ťažké ich z neho dostať. Je rozhodujúce zabezpečiť, aby sme riešili skutočné príčiny, aby plastové e, výrobky, ktoré sa dostávajú do oceánov a nie e, do odpadu. Mali by sme e, predchádzať tomuto javu. Podporujeme množstvo typov výskumu hovoríme s akademikmi. Ak potrebujete informácie, treba lepšie rozumieť spoločnosti, čo na prostrediu robia mikroplasty. Zatiaľ sa nedokázalo, že by spôsobovali zdravotné rizika, musíme pokračovať e, v výskume. Jednoducho ale nepatria e, do životného prostredia, aby sa tam vyhadzovali. Moje posolstvo pomôž Te si sami i nám všetkým ujasníme si, čo hovoríme. Zvýšenie obehovosti, účinnosti, emisie CO2 a na druhej strane e, riešenie problému odpadov. To je e, tá otázka demonizácie plastov v našej spoločnosti, ktorú môžeme takto vyriešiť. A aký na teraz? Väčšina z otázok už E, už je pokrytá ešte predsa len do pár bodov. Pokiaľ ide o investície, verím, že neexistuje zatiaľ jednotné, najlepšie riešenie. Čokoľvek pomôže riešiť veci, e, treba zvažovať. Boli tu otázky týkajúce sa spotrebiteľov Spotrebitelia by mali mať možnosť e, dospieť k správnej voľbe, či už ide o recyklovanie alebo opätovné využitie, prevencia, čokoľvek je dobré pre životné prostredie, je dobré pre spotrebiteľa, ak im poskytneme pochopiteľné fakty. Pokiaľ ide mikroplasty, áno, verím, že výskum je potrebný, aby sa Eh, ku krokom hľadali priority, ak sa dejú tie kroky pred výskumom. Neviem, či by inak z toho zišlo niečo dobré. Pokiaľ ide o vyhadzovanie odpadu, eh, zber, eh, osveta je potrebné, nie opatrenia nasmerované iným smerom, ako povedala predrečníčka. A pokiaľ ide o utrvalú udržateľnosť, potrebujeme harmonizovať kritéria inak, bude tu ďalšia mystifikácia. E, treba to jednoducho skôr naopak zjednodušovať. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Záverečné poznámky, pán Zautarkas. Ďakujem za túto e, plodnú rozpravu aspekty, ktoré tu predniesli poslanci i ďalší, sú i tie, ktoré sme e, riešili v stratégii, sú určite e, relevantné. To, čo najviac e, púta pozornosti, je otázka zdaňovania. Boli sme e, opatrní pri tej stratégii a snažili sme sa pozerať na E, fiškálne opatrenia. Predstavitelia komisie predstavili i svoje pohľady. Určite sa pozeráme na to, avšak je to veľmi citlivé. Nechceme e, predkladať veci, ktoré sú nepremyslené. Treba však to brať seriózne. Hovorili sme tu o rôznych e, obchodných otázkach, e, bariéry e, vzťahu s Čínou, zákazy, ktoré narušujú obchod s odpadom, narušenia, ktoré nám samotným otvárajú oči. Po dlhú dobu, celé roky, mi hovorili predstavitelia z e, prevádzok spracovania odpadu, je, že e, nemohli e, jednoducho riešiť ten odpad tu a preto sa transportoval do tretích krajín. A teraz je tu možnosť vrátiť sa k tomu, ale dôležité je vyťažiť maximum, likvidovať či spracovávať ho spaľovanie zostáva tým druhým najhorším e, príkladom v tej hierarchii spracovania odpadu. Je to dobré, keď niečo nie je recyklovateľné a keď musíme ničiť materiál, lebo nepatrí do ekonomických cyklov, tak vtedy je spaľovanie áno. Chcem tiež podporiť e, výpovede k štandardom. Nie je to téma ľahká, E, ťažšia, než sme si mysleli. Otázka štandardov e, biologickej rozložiteľnosti. Znamená to rôzne veci v rôznych geografických e, šírkach a klímach. V každom prípade budeme to nedalej vnímať. To isté sa týka štandardov pre zbieraný plastový opad, odpad, aby predstavitelia priemyslu mali dostatok eh, uistenia, že keď sa to vracia do výrobkov, tak tie sú v poriadku na využitie, opätovné využitie. Určite ste si všimli, že máme i ďalšie oznámenie, rovnako dôležité, ale možno prehliadané, oznámenie o prepojení medzi právnymi predpismi pre výrobky, chemikálie a odpad. Máme tu praktické úvahy, ktoré e, boli predmetom sťažnosti operátorov, že sú tu prekrytia a naopak medzery ktoré treba riešiť. Jeden z príkladov pre odpady sa týka látok, ktoré boli e, povolené pôvodne e, v histórii, teda v uplastov. Otázka, či chceme tento odpad vrácať do ekonomického cyklu, alebo ho z, e, tieto tovary vyňať, alebo tie produkty vyňať z tých cyklov. Preto ma teší, že môžem povedať, že naša chemická legislatíva je veľmi rigorózna a zabezpečuje, že všetky materiály sú dostatočne čisté, aby sa vrátili do ekonomického cyklu. Budeme sa snažiť na to hľadať e, dobré e, riešenia. Takisto OXO, rozložiteľnosť, správa e, zišla a E, teším sa, že spolupracujeme e, s agentúrou v Helsinkách na možných obmedzeniach pre smernicu REACH. Je to rýchle a určite rigorózne. Verím tej agentúre, že budú konať e, s dobrým vedomím pri príjmaní rozhodnutí a že vytvoria veľmi solidný predpis, ktorý sa bude dať obhájiť rovnako pre mikroplasty, ktoré sa umyselne, cieľene primiešavajú do výrobkov. A tu môže byť ríč veľmi účinnou, rigoróznou zbraňou. A potom tu máme zase e, ďalšiu e, tému, ako spracovanie do a podobne. Na tom tiež pracujeme. Ešte sú aj ďalšie aspekty, ku ktorým som sa, alebo ku ktorým som sa mohol e, vyjadriť, ale tu sa zastavím a poďakujem sa za túto obohacujúcu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Diskusia to je iba začiatok. Ja vás teda vyzývam, aby ste pokračovali eh, v tejto práci aj v budúcnosti. Ďakujem zúčastneným eh, eh, za to, že prišli dnes medzi nás. Vyčerpali sme týmto program dnešného zasadnutia. Naše ďalšie stretnutie sa koná budúci týždeň v pondelok o tretej. Chcem ešte pripomenúť, že na programe je e, verejné vypočutie o endokrívnych e, disruptoroch vo štvrtok pre tých, ktorí by sa chceli zúčastniť. Ďakujem.